Dear colleagues, it is... Uh, Milé kolegyne a kolegovia, je na čase, aby sme začali. A, kde komisár, ale musíme začať s bodom 1 nášho programu, a to je prijatie programu. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak návrh programu je prijatý bez ozmien oznámenia predsedajúceho dnes máme tlmočenie, myslím, že do 20 jazykov. A podklady k dokumentom sú dostupné na internete a zasadnutie sa bude tiež vysielať online. A teraz prichádzame k tretiemu bodu nášho programu a to je výmena názorov s pánom Andru Kajtesom, e, komisárom pre zdravie a bezpečnosť potravín ako súčasť dialógu Nuž, pán komisár, srdečne vás vítam na pôde nášho výboru. Ako viete, dnes sa uskutoční výmena názorov s komisiou e, v, v rámci štruktúrovaného dialogu medzi komisiou a výborom ENVY. No a v tomto kontexte sa tešíme, že si niečo vypočujeme o implementácii pracovného programu na rok 2016 a o vašich prioritách po roku 2016 nás by zaujímalo vypočuť si niečo viac o vašich zámeroch eh, bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii, eh, eh, otázky buniek a vlákien, no a tiež revízia nariadenia o pokrokových liečivých produktoch. Myslím, že kolegov budete tiež zaujímať viac o návrhu na kritéria určovanie eh, vlastnosti eh, chemických eh, látok ako endokrinných disruptorov, čo bol prezentovaný koncom júna, a tiež vzťahy k povinnému označovaniu pôvodu spracovaných mesových potravín, tak ako to žiadal parlament prijatý pri návrhu uznesenia. A rovnako by sme chceli tiež vedieť, a čo chce komisia robiť, vôbec niečo, vo vzťahu k komplexnej stratégii o alkohole, čo žiada parlament. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu a ako zvyčajne na úvod dostanete slovo vy, pán komisár, na 10 minút a nech sa páči, môžete začať. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne za prijatie Čas beží veľmi rýchlo, uplynul už rok. A pre náš výročný štrukturovaný dialog minulý rok som sa stanovil priority na celé trvanie môjho mandátu. Tento rok sa chcem zameriavať na niektoré z kľúčových otázok, s ktorými sa momentálne zaoberáme. Ďalšie otázky samozrejme e, môžu byť nastolené v otázkach ktoré budú nasledovať. Dovolte mi na úvod eh, venovať sa tým horúcim zemiakom a potom eh, niektorým veciam, čo sa nám podarilo minulý rok najskôr. Eh, podmienky života zvierat. Môj, mojou prioritou je postupovať čo najrýchlejšie, tak aby sme do, skompletizovali stratégiu v tejto veci uzatvorením piatich aktivít od začiatku januára a hlavne zverejnením usmernení o ošípaných sa nám podarilo dosiahnuť dôležitý krok vpred v najbližšej budúcnosti. Sám chcem skompletizovať aktivity a opatrenia pre stratégiu a preskúmať možnosti vytvoriť dedikovanú platformu, tak ako navrhli niektoré členské štáty a v minulosti žiadal parlament. Po druhé, čo sa týka alkoholu. Ja plne zdieľam presvedčenie parlamentu, že musíme spolupracovať eh, na tejto téme, tak ako to bolo vyjadrené v uznesení z minulého apríla. Už som, ja sám som už bol veľmi aktívny, hovoril som o politikách, o alkohole s ak- aktérmi, národnými parlamentami a pozbudzoval som ich, aby boli veľmi aktívni. Ja som tento rok alokoval 1,7 milióna eur na nové aktivity proti alkoholu v rámci nového zdravotného programu, hlavne o znížení prístupu k alkoholu. Podporujeme spoločné aktivity o alkohole, ktoré ukončie, budú ukončené v októbri. Rovnako podporujeme implementáciu akčného plánu o pití alkoholu mládeže. No a vďaka parlamentu tiež neskôr v tomto roku spustíme pilotný projekt na to, aby sme podporili e, ženy, ktoré bojujú za problémom s alkoholom. Po tretie, súčasť mojej práce, ja som sa rozhodol, že budem konať e, proti konzumácii transfigurovaných eh, nasýtených kyselín. Všetci viete, že tieto kyseliny zvyšujú riziko eh, z kardiovaskulárnych chorôb moc ako eh, akékoľvek iné potraviny. Takže komisia 3. decembra minulý rok prijala správu, kde sa odporúča právne obmedzenie použitia priemyselne produkovaných transtukov. Zaoberal som sa aj samozrejme ostatnými otázkami a budeme v tomto smere pokračovať. No a ďalej keď hovoríme o cezhraničnej smer, alebo smernici o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, hodnotíme situáciu priamo na mieste a zaoberáme sa otázkami implementácie v členských štátoch. No a ja by som rád zdôraznil, že existujúce iniciatívy, ktoré existujúce iniciatívy, ktoré sa má zmeniť na zriadenie európskej referenčnej siete. Táto, toto umožní, aby špecializovaní poskytovateľe zdravotnej, zdravotnej starostlivosti spolupracovali v štrukturovanej sieti. My očakávame, že prvé uh, siete budú fungovať koncom roka 2016. Vážené poslankyne, poslanci, dovolte mi e, pokračovať niektorými veľmi aktuálnymi vecami. Poprvé, e, rád by som hovoril o téme, o ktorej ste už všetci počuli, glyfosát rôzne názory vo vede, e, mi sa niekedy nedá vyhnúť, pretože e, dôkazy sú zriedka jednoznačné a preto je potrebné e, expertné posúdenie. A to môže byť rozličné. Režim EÚ pre produkty na ochranu rastlín je pravdepodobne najprísnejší vo svete. Ja plne dôverujem európskemu systému v oblasti potravín, ktorý v európskych inštitúciách bol zriadený. Potrebujeme to spoločne brániť. Dnes, sa dodnes nebolo žiadne rozhodnutie, alebo dnes nepadlo žiadne rozhodnutie kolegia o glyfosáte, diskusie prebiehajú medzi službami komisie a členskými štátmi na lepšej ceste vpred. No a ja vítam vaše hlasovanie na plenárnom zasadnutí pred dvoma týždňami. Je to veľmi aktuálne a budeme ho zohľadňovať v rámci našich diskusí kolegiu komisárov. K otázke transparentnosti, ako viete, ja som vyzval priemysel, aby zverejnili svoje štúdie. Ja dúfam, že všetci ste si všimli, že ja som veľmi jasne vyzval už 1. marca na tlačovej konferencii po Rade o životnom prostredí priemysel. Vypočul si moju výzvu a dúfam, že vy tiež keďže komisia nemá, e, štúdia nemá právne právomoci, takže nedokáže, nemôžeme ich zverejniť a preto ja môžem požiadať EFSU a priemysel, aby ich zverejnili. Opätovne ja musím rešpektovať zákony, ktoré prijal parlament. Po druhé, e, viem, že sa tiež zaoberáte veľmi intenzívne témou endokrinných disruptorov. Som Komisia chce dodržiať rozsudok súdu a e, chce prezentovať vedecké kritériá na identifikovanie endokrinných disruptorov. Ešte pred letom minulý, minulý, celý minulý rok ja som osobne e, s vami otvorene a pravidelne e, diskutoval o týchto otázkach. Zorganizoval som okrúhly stôl s poslancami Európskeho parlamentu, na ktorom sa zúčastnili niektorí z vás ako som zorganizoval dve konferencii na zaistenie transparentnosti práce. v tejto práci pokrok postupovať ďalej veľmi transparentne. Ja by som vás rád uistil, vážené poslankyne poslanci, že ochrane ľudského zdravia a životného prostredia musí ostať zachovaná. My sa musíme snažiť, aby sme na lepšie rozhodnutie v tejto otázke a ja e, počítam s vašou podporou ďalších krokoch, ktorá, ktoré prídu v blízkej budúcnosti. Ďalej by som rád hovoril o vypuknutí, prepuknutí vírusu Zika. Vypracovali sme spoločné usmenia pre cestujúcich a zdravotníkov a rovnako sme zmobilizovali 10 miliónov eur pre výskum vírusu. Keďže leto sa blíži, tak komisia bude e, pozorovať e, túto situáciu spolu s ECDC a VHO. Budeme koordinovať reakcie s členskými štátmi v rámci bezpečnostného výboru pre, alebo výboru pre bezpečnosť zdravia, aby sme minimalizovali rizika prenosu do Európy. A dovolte mi teraz upozorniť na ďalšie rizika, e, kde budeme v nadchádzajúcich mesiacoch veľmi aktívni. Najskôr antimikrobiálna rezistencia. E, viete, že akčný plán, 5-ročný akčný plán e, komisie na boj AMR končí tento rok a hlavné výsledky um, budú prezentované uh, v pracovnom dokumente koncom roka. Uh, konferencia, ministerská konferencia uh, EÚ One Health o AMR, kde, sa zúčastnili, kde som sa zúčastnil spolu s ministrami, ktoré usporiadalo holandské predsedníctvo, chce posilniť politickú dynamiku na boj proti AMR a členské štáty nás jasne podporujú. Usmernenia komisie pre opatrné využívanie antimikrobiálnych, antimikrobiálnych eh, prípravkov vo veterinárnej medicíne sú kľúčovým výsledkom akčného eh, plánu náš legislatívny návrh o veterinárnych liečivách, krmivách a zdraví zvierat sú dôležité bloky v boji proti AMO. Ja vítam správu výboru, ktorú parlament nedávno prijal. My sme sa aktívne zúčastňovali debát na G7 o AMR, ktoré viedli k prijatiu e, ambicióznych záväzkov hlav štát a ministro zdravotníctva Európska únia a USA e, prijali Transatlantic Task Force, AMR, no a tento rok sa to rozšírilo Kanadu a Norsko a vytvorili sme rámec na e, ďalšiu, ďalších 5 rokov transatlantickej spolupráce a my sa budeme zúčastňovať e, na stretnutí OSN o AMR v septembri 2016. Môžete si byť istí, že komisia bude aj naďalej pokračovať o svojich aktivitách v boji proti AMR, tak v rámci EÚ, ako aj na medzinárodnej scéne. Ďalej, ja vám ďakujem za váš záujem o hodnotenie zdravotnícke technológie. Iste si pamätáte, vy ste vyzvali, vy ste vyzvali komisiu a požiadali o pracovný program Takže vo svojom oznámení o jednotnom trhu z minulého oktobra komisia navrhla zvýšiť koordináciu EÚ, aby sme e, sa vyhli viacerým a niekedy protichodným hodnoteniam zdravotníckých technológií v rôznych členských štátoch na základe Európskej komis- e, spolupráce by som rád pracoval na novom európskom mechanizmu, ktorý by bol udržateľný od roku 2020. Služby komisie momentálne pracujú na hodnotení súčasnej situácie a identifikujú hlavné eh, možnosti politiky. Ja sa teším eh, na diskusiu s vami. Dúfam, že už v druhej polovici tohto roka. Ďalej. Dovolte mi teraz prejsť ku kontrole tabaku. Mojou prioritou na tento rok a pred 20. majom 2016 sú eh, bola transpozícia tabakových produktov členských štátov a prijatie nevyhnutnej sekundárnej legislatívy. Komisia pokračuje plynulo v týchto prácach. My sme prijali implementačné akty o balení a označovaní o tabakových e, prísadách a elektronických cigaretách. Čoskoro budeme tiež príjmať e, ostávajúce, vykonávajúce akty o hlavných e, prísadách a testovacích paneloch pre pri chute komisia poskytne poradenstvo a praktickú pomoc, pomoc aby sme pomohli členským štátom pri transpozícii smernice. No a ja som pripomenul komisiu, že už meškáme e, v vypracovaní správy o označovaní alkoholických nápojov. Ja som rád, že sme ukončili prvý krok teraz. Na komisii môžeme diskutovať na základe finalizovaného návrhu, ktorý som ja schválil. Na druhej strane keď eh, s niektorými z vás eh, diskutujem, tak sú trochu zvláštne. Niektorí hovoria áno o označovaniu, ale iba pre niektoré alkoholické nápoje. Čo to znamená eh, z hľadiska zaistenia vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia? Vážený pán predseda, poslanci, poslanky, nie, myslím, že už som hovoril dosť dlho. A teraz sa teším na odpovede na otázky, ktoré členovia výboru položia. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz môžeme začať prvým kolom rečníkov v mene politických skupín a za EPP dostane slovo pán Ivo Belet. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň, želám všetkým, pán komisár. Dobrý deň, rád by som položil nejakú dodatočnú otázku o glyfosáte, pretože je to veľmi citlivá téma a všetci vieme, že parlament, e, vy ste, parlament prijal veľmi jasné uznesenie o glyfosáte, žiadame komisiu, aby e, prijala nový návrh komentačného nariadenia. Vieme, čo parlament prijal. My sme prijali dobrý kompromis e, medzi hlavnými politickými skupinami. Prijali sme obmedzené obnovenie použitie glyfosátu na 7 rokov. My jasne žiadame obmedziť, no, alebo dokonca zakázať, v prípade možnosti, a, použitie a pred, pred žatvou, a pretože vtedy sú tie rizika najväčšie, no a nemusím sa venovať všetkému. Viete, že sme tiež za obmedzenie e, neprofesionálneho použitia glyfosátu a tak ďalej. Pán komisár, radi by sme vám e, pripomenuli vaše minulé oznámenie, kde ste explicitne spomenuli, že nebudete postupovať proti politickej väčšine v oboch inštitúciách, tak na rade, ako aj v parlamente. Takže by sme od vás radi vedeli, či budete rešpektovať výsledok tohto e, jasného uznesenia a jasného hlasovania veľkej väčšiny parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu socialistov demokratov pán Parňa. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem veľmi pekne eh, za eh, vaše úvodné slova a dovolte mi eh, požiadať o pár upresnení. Poprvé, k povinnosti označovania pôvodu mesových e, výborov, e, výrobkov. E, Nož nedávne štúdie preukázali, že There uh, uh, Zdá sa, že sú tu nejaké technické problémy. Okay, Mr. No. Nech sa páči, môžete začať od začiatku. Už to funguje, pán komisár? Máte The technicians are trying to... Uh, static. are trying to solve the problem. Okay? okay. okay. Dobre, no, nech sa páči. Takže ja by som najskôr uh, sa chcel venovať otázke označovania a povinnosti označovania uh, e, pôvod mesa v uh, jedlách, v polotovaroch. Vieme, že dobrovoľný systém označovania je prehrou 54% to uh, a neuvádza 80% ak je to neuvádza, takže uznesenie NVIS 20. marca sme požiadali o zavedenie povinného systému na vystupovateľnosť meda, mesa. 14. marca komisia povolila Francúzsku na jeden rok experimentovať s označovaním mesa v polotovaroch. Môžete potvrdiť túto, toto povolenie. A Aká je pozícia Francúzska? Zdá sa, že pozícia tej komisie nie je definitívna a komisia žiada eh, eh, dodatočné informácie od eh, francúzskych orgánov aké je to vo vzťahu k iným členským štátom, pretože to je dôležitá vec. No a rád by som sa ešte venoval regulácii inovatívnych liekov a liečiv. Vy ste povedali, že v 26. a 27. mája zasadne ke sedmička v Tokiu a môžete nám povedať, či Európska komisia plánuje prijať opatrenie na eh, uľahčenie eh, výmeny informácií a expertízy medzi členskými štátmi o fixácii cien. No uvediem jeden príklad. Eh, štandardný liek sofosbuvin je to liek používaný stojí 41 tisíc eur v, v, v Francúzsku a 700 eur v Egypte napríklad. Takže e, v rámci toho nedávneho e, boja proti e, rakovine sa žiada pokles cien liekov, pretože sú tu obrovské rozdiely, disproporčné, no a 100 tisíc eur je ročná cena Gedruta, je do prípravok eh, na proti rakovine koži. Takže myslím, že je dôležité, aby komisia eh, prijala iniciatívy, aj keď viem, že len členské štáty majú kompetenciu stanovovať ceny liekov. A ešte posledná vec, veľmi rýchlo. Právny rámec nových eh, geneticky modifikovaných organizmov do konca roku 2015 nám mali predstaviť právnu analýzu o nových technikách eh, na ochranu eh, rastlín. To sa zatiaľ nestalo. Môžete nám povedať, kedy eh, takáto štúdia bude predložená členským štátom a Európskom parlamentu. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujeme. A pani Görling za EKR. Ďakujem. Vítam vás, pán komisár. Chcem položiť otázku ohľadom vedeckého poradného mechanizmu, ktorý sa chystá. A asi bude dlho trvať, kým sa to rozbehne. Je to skupina na vysokej úrovni výskumných pracovníkov, vedcov, ktorí v podstate nahrádzajú vedeckých poradcov predsedu Európskeho parlamentu alebo predsedu komisie. A teraz sa e, skladá z jedenástich vedcov a nebudú radiť len predsedovi komisie, ale celému kolegiu komisárov. No v tomto kontexte by som sa chcela e, opýtať, čo poradili ohľadom glyfosátu, pretože vyzerá to tak, že toto je oblasť, kde si tie vedecké poznatky a konzultácie protirečili. Je to veľmi e, zaujímavá téma, ktorá si vyslúžila široké obecenstvo, pretože Teraz v podstate tu máme e, dva poradné systémy a to je komplikované. Takže teraz možno by ste mohli požiadať e, o poradenstvo vy, komisia, túto skupinu vedcov na vysokej úrovni. No a viem, že na druhom zasadaní v protokole v bode rôzne sa diskutovalo ohľadom hodnotenia, regulatívneho hodnotenia e, glyfosátu. Takže mňa by zaujímalo, ako by ste mohli využiť túto štruktúru, túto skupinu. Viem, že je to nové, ale je to ideálna príležitosť začať ju využívať, aby ste si dali dohromady rady a informácie, nielen pre nás, ale aj pre vás, pre celé kolegium komisárov, Takže mohli by ste využívať tento mechanizmus čo najskôr. No a e, v širšom zmysle, ako vidíte budúcnosť tohto mechanizmu? Ďakujem pani Hris. Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Commissaire. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ďakujem veľmi pekne. E, je to vždy veľmi príjemné, že ste, keď ste medzi nami, na to, aby sme mohli hovoriť o témach, ktoré my sa e, zaoberáme. Ja sa vrátim k otázke glyfosátu. Ja som si zaznamenala, čo ste nám povedali, pán komisár. No a vy ste začali tým hot potato, tým horúcim zemiakom. Vy ste povedali, že e, e, kolegium zatiaľ neprijalo žiadne rozhodnutie, že prebiehu diskusie e, so službami komisie a vy ste povedali, že minulý piatok ste sa tlačí hovorilo o rozhodnutí, ktorý, ktoré bolo prijaté na komisie. Je to nový návrh, ktorý bude predložený e, členským štátom. A hovorí sa tom o povolení e, glyfosátu na 10 rokov. Ja nehovorím, že vy, ale vidíme, že sa nezohľadnil parlament, MVOčky, experti, no a že vo veľkých, v mnohých členských štátoch, v Nemecku, Polsku, Belgicku a tak ďalej sa používa tento herbicíd. No a vy keď ste povedali, že zohľadňujete, že budete konzultovať Európsky parlamenty a dúfam, že to tak bude. No a ešte dve otázky k tabaku ste hovorili o transpozícii a po, pomoci pre transpozícii tejto smernice, ktorá bola spolu podpísaná s vami, eh, v, ktorú ste podpísali aj vy, eh, za radu eh, k tým neutrálnym baleniam a balečkom mnohé členské štáty to už zaviedli alebo vyjadrili svoje záujem, tak urobili. Hm, chcete povedať niečo konkrétnejšie ku takýmto neutrálnym baleniam, vzťahu k poklesu, poklesu e, spotreby a ešte k elektronickej cigarete. No. no, v začiatku komisia urobila všetko, aby zabranila rozvoju tohto trhu. Ešte čakáme správu. Vy ste hovorili, že budete hovoriť, alebo ste sa vyjadrili len k otázkam rizika. No a teraz po troch rokoch, vážený pán komisár, teraz sa po nových dôkazoch, nových expertízach, nie je len profesor Westa, Dausenberga, mnohé vedecké štúdie hovoria, že elektronické cigarety mali byť zakázané mladým, ale prístupné tým, ktorí majú, že to je princíp prevencie. Súhlasíte s touto otázkou? Ďakujem. Thank you very much, Ms. Boylan. Ďakujem, pani Borlen Zague. Ďakujem, ďakujem, pán komisár. Takže ďakujem za informáciu o dom stratégie o alkohole. Zamalo ma ešte viacej informácií predovšetkým, keďže tu máme uznesenie parlamentu, ktoré vyzýva k tejto alkoholovej stratégii, pretože je tu odvolávka na tú medzeru v súvislosti s alkoholovými produktami a tým pádom nespadajú do potravinovej legislatívy v súvislosti teda s ochranou alebo s legislatívou e, pre spotrebiteľov. Takže je tu rozdiel medzi fľašou mlieka a fľašou vína. Myslím si, že e, už e, bola vyjadrená aj frustrácia na toto situáciu zo strany E, rôznych fór, na rôznych fórach. Takže vy, e, keď ste boli ešte ministrom, tak ste mali čo dočinenia s alkoholovým priemyslom. Takže sa pýtam, chcete zaviesť nejaké opatrenia, aby sa riešila situácia, ktorú spôsobuje vplyv alkoholového priemyslu na uh, verejné zdravie. Ďalej, značenie alkoholu. E, tam mala byť pripravená legislatíva do roku 2014, ešte stále nie je a my si myslíme, to je dôležitá téma pre spotrebiteľov. Takže ma zaujímalo, keby nám komisia mohla dať nejaký nový dátum, dokedy môžeme očakávať nejaký pokrok. Taktiež ste stručne hovorili o akčnom pláne pre e, alkoholizmus mládeže. Nuž, niektoré členské štáty sa snažia riešiť eh, problém prílišnej konzumácie alkoholu mladými ľuďmi. Napríklad v Škótsku, tam, je, eh, tam sú opatrenia v súvislosti s cenami alebo minimálne, minimálne stanovenými cenami. No mňa by zaujímalo, ako komisia sa stavia k tomuto problému, pretože taktiež spôsobuje frustráciu v Európskej únii. A sú tu rôzne opatrenia pre verejné zdravie, ktoré chcú eh, brániť zdravie občanov, ale potom nakoniec to často skončí pred e, súdom. Ďakujeme. Za zelených pani Auken. Ďakujem. No, chápeme, ako to vyzerá s jednotlivými disruptormi od začiatku mandátu ste porušovali európsku legislatívu tým, že ste neprijali v podstate vedecké kritériá dom toho, aby sa určilo, čo to vlastne sú endokrinné disruptory. No a príčinou tohto zlyhania bolo rozhodnutie v roku 2013 po veľkom lobovaní zo strany priemyslu, aby sa zaviedli iné kritéria, než mali byť. Takže je to také ťažké urobiť hodnotenie vplyvu na túto vedeckú tému a to toho povedať, že žiadne také hodnotenie e, nie je potrebné. Takže ste pripravení ignorovať aj rozhodnutie súdu, pokiaľ chce, a chcete pritom pomáhať e, priemyslu výrobcov pesticídu, ktorí nepochopili, že už prehrali v roku 2009. A aká kontroverzia nás ešte čaká? To je otázka schopnosti. A medzinárodní experti, bolo 23, sa dohodli v Berlíne na, na e, vyhlásenie, ktoré hovorí, že e, mocnosť alebo schopnosť nie je e, rozhodujúcim e, kritériom pri učovaní toho, čo je endokrinný disruptor. Takže môžete, po, je to takto isté, keby ste povedali, dobre, vodka, alkohol, ale červené víno nie, pretože nie je také mocné. Takže tu potrebujeme, aby ste nás uistili, že sila alebo mocnosť nebude súčasťou kritérií pri určovaní toho, čo je endokrinný disruptor. Pokiaľ to bude jedno z kritérií, tak si musíte uvedomiť, že sa pokúsime urobiť, čo bude v našich silách, aby sme to vetovali, pretože to by bol koniec. Ďakujem. Ďakujem za FDD, pán Pedičiny. Ďakujem, ďakujem komisár. Takže vy ste nám povedali o vašej práci, za to ďakujeme. Predovšetkým ste hovorili o napríklad e, boji proti antimikrobiálnej rezistencii. Ako som povedal niekoľkokrát v minulosti, potrebujeme nové riešenia. Nemôžeme e, úplne uzavrieť trh, ale musíme bojovať proti zneužívaniu tých rôznych látok, potrebujeme nezávislé prískumy. Nesmieme to politizovať. Musíme spolupracovať s univerzitami a potrebujeme verejný nezávislý európsky orgán, aby to monitoroval. Takže aké je stanovisko komisie? Čo chcete robiť s výskumom v súvislosti s antibiotikami a aké prírodné možnosti tu vidíte? alebo prírodné riešenia. Taktiež otázka lepšej zdravotníckej starostlivosti v Európe. Už tu nehovoríme len o pacientu. Mňa by zaujímalo, aké budú vaše kroky. Ďalej, pani Dornáno. Merci également, monsieur le commissaire, d'être là. Un bon nombre... Ďakujem pekne. Bolo tu viaceré bodov, ktoré boli spomenuté, ale ja mám tri, ktoré chcem spomenúť. Ide tu predovšetkým o ten alkohol, pokiaľ ide európsku stratégiu, v prospech ktorej sa vyjadrili niektorí európsky poslanci. Musím povedať, že tu čelíme veľmi vážnemu problému, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí. A tu podstata veci nejde, nejde tu o obsah kalórií, ale ide tu o kvantitu za krátky čas, ktorá sa dá skonzumovať. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme sa Mm, aby sa nestalo to, že inflácia jednoducho zvýši konzum alkoholu. Musíme sa takisto uistiť, že produkty, ktoré máme na trhoch v Európe, neboli e, e, nepravými produktami, aby nebolo nejaké riziko pre zdravie mladých, ktorí sú najviac postihnutí v prípade, že cena alkoholu sa zníži. Eh, zaujímalo by ma, ako chce postupovať komisia, pokiaľ ide o stratégiu a či zohľadní predovšetkým dva prvky. Či sa sústredí na mladých ľudí, aké nástroje máme na národnej úrovni, ktoré by mohli pomôcť a zlepšiť situáciu a aké definície naformuluje komisia v tejto oblasti. Druhá otázka, pokiaľ ide o ceny eh, evaluácia rizika a dopadu zvýšenia ceny alkoholu, predovšetkým pokiaľ ide o drahý alkohol, je možné urobiť e, v tomto duchu všetky opatrenia, ktoré by neviedli k kontraproduktívnym výsledkom. A pokiaľ ide o zdravie zvierat, chcel som to spojiť e, s otázkou vysledovateľnosti pôvodu mesa. Spýtal sa to pán párňa, Máme tu iniciatívu ohľadne zakázania e, rituálneho zabíjania zvierat. Ak naša komisia nechce riešiť tento problém urgentne, tak si myslím, že komisia sa jednoducho musí venovať tomuto problému vážne a v dvoch fázach. A pokiaľ ide o závery, pokiaľ ide o tie rituálne zabíjanie zvierat, tak občania Európskej únie musia presne vedieť, či meso, ktoré kupujú, bolo zabité takýmto spôsobom a musí to byť patrične označené. Ak je treba žiadať konkrétne obmedzenia, tak to treba urobiť. A ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, pokiaľ ide o riešenie otázky epidémií. My vieme, že čím viac ľudia cestujú, tým väčšie je riziko, že sa môže šíriť infekcia. Máme tu migračné toky ľudí, stále sa pohyb osôb zvyšuje a administratívne opatrenia jednoducho momentálne nestačia. Máme takisto ľudí, ktorí cestujú nelegálne, takže nevieme, koľky cestujú. Musíme nielen konať, ale musíme robiť aj prevenciu, pretože tu máme veľké riziko. Vektory transmisie sú stále početnejšie. Ak sa nám nepodarí vyriešiť všetko, musíme sa aspoň vysporiadať s epidémiami a zaujíma ma, aký úmysel v tejto oblasti má komisia. Ďakujem. Ďakujem. Tu zatváram prvé kolo rečníkov. Dozdávam slovo pánu komisáru, aby sa vyjadril. Ďakujem, takže začnem s tou prvou otázkou o glyfosáte pána Iva Beleta. Samozrejme, osobne som bol veľmi rád, keď prišlo z Európskeho parlamentu o glyfosáte. Bol som veľmi rád, že tam boli široké kompromisy, flexibilita, dobré návrhy. Ja som pripravený diskutovať o tomto. Takže ako teraz, ako viete, tak teraz diskutujem o tom so všetkými členskými štátmi na úrovni e, výborov. Tam vidíme možnosť vytvoriť široké kompromisy. Ako som povedal, tak e, potrebujeme širokú väčšinu členských štátov, ktoré potom ovplyvnia naše finálne rozhodnutie. Ale samozrejme, kolegium sa musí rozhodnúť, zatiaľ sme sa nerozhodli, prebehli len diskusie medzi oddeleniami komisie, ale je treba zvážiť všetky rôzne možnosti, ako vytvoriť široký kompromis medzi rôznymi členskými štátmi a taktiež komisiou. Ja osobne sa teším na nejaké rozumné rozhodnutie, keďže to je veľmi komplexná otázka. Druhá otázka. od pána Parňova. Takže značenie podľa krajiny pôvodu, naradenie o informáciách o potravinách pre spotrebiteľov je teraz záväzné aj v prípade e, ošípaných e, hydiny a e, ho, jahňacieho mesa. Takže potom, pokiaľ budeme rozhodovať ohľadom dodatočných kategórií, tak to bude na európskej úrovni, ale neznamená to, že národné opatrenia nemôžu byť zavedené. Niektoré členské štáty už prejavili záujem o pilotné značenie aj v iných oblastiach na svojom území. Na mňa zaujíma, ako to tam dopadne potom. Napríklad Francúzsko predstavilo svoje stanovisko, chcú začať pilotný projekt, Taliansko taktiež a my, sme, my čakáme, ako to dopadne, pretože toto samozrejme posilňuje, posilňuje potom aj tie dobrovoľné pravidlá ohľadom značenia, ale my čakáme na konkrétne návrhy a pokiaľ to bude v súlade s princípom primeranosti a taktiež strávenými povinnosťami, záväzkami tak potom môžeme na to nadviazať. Sú rôzne modality pre uplatňovanie ustanovení naredenia. Je treba na tom ešte popracovať, tak aby sme to ustanovenie, o to nariadenie mohli prispôsobiť situácii ešte pred koncom tohto roka, aby sme mali príslušný právny rámec dispozícií. Hovorili ste taktiež o problémoch v súvislosti s inovatívnymi liečivami, o prístupe k liečbe a ako umožní takýto prístup k liečbe. Ako viete, tak komisia má momentálne dva nástroje k dispozícii. Poprvé máme skupinu expertov, ktorá predstavila komisie členským štátom správu ohľadom cenového me- alebo ceňovacieho mechanizmu. Potom máme príslušné projekty, e, v rámci ktorých členské štáty musia v oblasti inovatívnych liečiv predstavovať e, svoju e, situáciu. Takže celé sa to ešte pripravuje, chystá a som rád, pokiaľ sa všetky členské štáty zúčastnia na týchto projektoch. Samozrejme je treba mať možnosť aj lepšie vyhodnotiť prístup k inovatívnym liečivám. EMA predstavila pilotný projekt, ktorý otvára dvere k novým možnostiam, dajú sa tým e, povoliť nové liečivá, čo do najväčšej miery. No a rozhodn- a e, konferencia 18. apríla nám ukázala zaujímavú diskusiu. Holandské predsedníctvo chcú, spustilo teda túto diskusiu ohľadom preplácania, ohľadom e, cien takýchto liečiv. No mnohé členské štáty e, preukázali záujem o vstup do rokovania Všetkým teda je tam spolupráca medzi Belgickom, Luxemburskom, Holandskom francúzsky minister už navrhol diskutovať o inovatívnych liečivách, o ich prístupe k ním na úrovni G7, to je taktiež veľmi dôležitý nástroj. A my sme pripravení sa oberať aj takýmto smerom. Predovšetkým vás chcem upozorniť na túto správu, ktorú predstavila skupina pre eh, oceňovanie liečiv na základe modelov všetkých 28 členských štátov. Pretože, ako ste povedali, často sú tam veľké rozdiely v cenách a sú úplne nelogické. A čo sa týka tej novej šlachtiacej techniky ohľadom, alebo techník, nových šlachtiacich techník boli vyvinuté a viedli k vytvoreniu organizmu, ktorého štatút v rámci legislatívy EÚ nie je jasný. Takže niekde by, v niektorých prípadoch by sme mohli e, preskúmať využívanie pesticídov a v súvislosti potom s udržateľným polnohospodárstvom. Takže Niektoré prípady spadajú do e, rozsahu pôsobnosti legislatívy v oblasti GMO. Potrebujeme príslušnú právnu analýzu. Robíme to v roku 2016, pretože vieme, nakoľko je dôležité tam získať väčšiu jednoznačnosť. Samozrejme, polnohospodárstvo v Európskej únii sa nemôže stať nejakým múzeum, musí taktiež mať prospech z e, udržateľnej inovácie a prispievať k e, plneniu udržateľných cieľov. Ďalej, ďalšia otázka od pani Görling. Samozrejme, ďakujeme za túto otázku. Plne súhlasím že musíme znovu nastoliť dôveru v vedu. Potrebujeme využívať jasné, presvedčivé vedecké e, dôkazy. No a často vo vede sú rôzne strety a nezrovnalosti, pretože tie dôkazy nie sú úplné. A preto je vždy potrebný e, znalecký vedecký posudok. Ja som E, rád, pracujem e, s komisárom Mojdašom, ktorý má na starosti e, tento mechanizmus vedeckého poradenstva a samozrejme ten by sa využíval v oblasti, v oblasti liečiv a potravinovej bezpečnosti. No a my teda, teraz diskutujeme o tom, ako využívať takýto nový mechanizmus, aby sme mohli umožniť poskytovanie e, posudkov, stanovísk e, takéhoto vedeckého telesa. Ďalšia otázka ohľadom toho od alebo pani Rí, Rís. Takže keď hovoríme o transpozícii, implementácii, tak 8 členských štátov oficiálne už e, oznámilo transpozíciu smernice e, komisii e, Slovensko, Malta, Nemecko a ďalší už plne transponovali, ďalší už takmer a iní sú zase v pokročilej fáze. A podľa našich informácií väčšina členských štátov to stihne Komisia podporuje členské štáty pri jednotnej transpozícii. No a čo sa týka elektronických cigariet alebo e, bieleho balenia alebo bez e, obrázkov, tak e, ja osobne vítam takéto rozhodnutie, No čo sa týka elektronickej cigarety, tak samozrejme viete, že teraz je to v, člen, v rukách členských štátov. Musia sa sami rozhodnúť, ako to regulovať. My môžeme len zbierať informácie rôznych znalcov a hodnotiacich orgánov. Ako regulovať riadne otázku elektronickej cigarety? Ja osobne si myslím, že elektronická cigareta musí byť regulovaná čo najviac, pretože z môjho pohľadu je nebezpečná pre verejné zdravie. Ďalej. Pani Boylan. Alebo ďalej, ďalšie otázky. Pani Bojlan, vaša otázka ohľadom alkoholu, ohľadom minimálneho, minimálnych stanovených cien pre alkohol. E, plne zdieľam vaše obavy v súvislosti s touto témou. Alkohol samozrejme má e, ničivé účinky a všetky, články, všetky členské štáty podporujú spoločno, spoločné kroky súvislosti s alkoholom a členské štáty majú aj akčné plány, e, ktoré idú implementovať. No a čo týka minimálnej stanovenej ceny, tak ako viete, Európsky súdny dvor rozhodol, že pokiaľ je to v súlade s princípom primeranosti, tak to záleží na členskom štáte, aby si to rozhodol sám a my sa potom pozeráme len na to finálne rozhodnutie v Škótsku. E, taktiež teda majú takéto opatrenie. Takže očakávame finálne rozhodnutie škótskeho súdu. No čo sa týka značenia, ako som povedal, dokončujeme správu o značení alkoholických produktov. Momentálne takáto správa je ešte v jednaní medzi oddeleniami a je podľa bežného postupu a uvidíme, či v tretej štvrtine roku 2016 príde teda konečné rozhodnutie ohľadom značenia zo strany komisie. Hovorili ste o situácii súvisiacej s konzumáciou a s prílišnou konzumáciou alkoholu. Členské štáty sú povinné zaviesť zdaňovacie, oceňovacie, marketingové nástroje, regulovať prístup na trh, regulovať e, reklamu. Všetko toto je v rukách členských štátov. Všetci vieme, že keď hovoríme o regulovaní tak, e, alebo regulácii, tak tam sú aj cezhraničné aspekty. No a Hovorili sme o tom v súvislosti so audiovizuálnou smernicou, takže momentálne teda sa tom diskutuje tlivé naše oddelenia, ale ja by som vás chcel vyzvať, aby ste využívali trhové nástroje, ktoré pomôžu znižiť konzumáciu alkoholu, prílišnú konzumáciu alkoholu. Chcem zopakovať, členské štáty musia byť aktívne a oni veľmi dobre vedia, ktoré nástroje najlepšie fungujú, čo týkam oceňovania alkoholu, tak tam to funguje dobre, ale musia sa to rozhodnúť členské štáty sami. Ďalšia otázka. pani Auken ohľadom glyfosátu a hodnotenia vplyvu. O, prepačte, endokrinné disruptory a hodnotenie vplyvu. Ďakujem za tieto otázky. Ako viete, komisia berie na vedomie rozsudok súdu, ale nejdeme my proti rozsudku súdu. Dopadová štúdia bola vykonaná a my sme si vykonali našu prácu v zmysle finalizácie tejto dopadovej štúdie, pretože nám to pomáha na to, aby sme sme urobili komplexné rozhodnutie, ale samozrejme budeme sa držať rozsudku súdu a budeme prezentovať finálne kritéria pre endokrinné disruptory a to ešte pred letom, takže toto prebieha. Nie je to ukončené. Nevidíme tu žiadny protiklad v tom, že by sme mali my na jednej strane si dostať svojim záväzkom a na druhej strane získať možno viac informácií o komplexnosti endokrinných disruptorov. Takisto ste hovorili o otázke. Pokiaľ ide o otázku sily tých e, disruptorov, takže e, musia sa k tomu vyjadriť e, toxikológovia. Budeme mať 9. apríla okrúhly stôl, kde prizveme všetkých expertov a uvidíme, že aké možnosti sú tu e, dopracovať sa k finálnemu rozhodnutiu. Ja nie som sudca, pokiaľ ide o vedecké poznatky. Komisia je regulačným orgánom, ale nie je orgánom, ktorý má vyhodnocovať vedecké poznatky. Viete, že vedecké poznatky sa líšia, toxikológovia majú jedno stanovisko, druhí zasa majú iné stanovisko a my jednoducho potrebujeme spoločné rozhodnutie. My nie sme tí, ktorí rozhodujú, ktoré kritérium je. na prospech veci. A vypočujeme si teda diskusie. Ďakujem pekne. Zatiaľ ešte nemáme žiadne rozhodnutie, pokiaľ ide o intenzitu. A Vyjadri sa k tomu teda expert na expert, vyjadri sa k tomu experti. Yes, yes. Speaking about, uh, about uh, uh antimicrobial resistance. Pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu, to je otázka pána poslanca Pedičíny, a pokiaľ ide o možnosti podporiť produkciu nového typu antibiotík. Ako viete, máme inovatívne, iniciatívy ohľadne inovatívnej medicíny. Inovatívna medicína podporuje výskum v hľadaní nových antibiotík, to je program. A keď hovoríme o možnostiach monitoringu využívania antibiotík v, u ľudí, tak sme do jesene schopní pripraviť usmernenia, pokiaľ ide o správne využívanie antibiotík v humánnej medicíne a sme pripravení diskutovať aj o nových modeloch, pokiaľ ide o pokiaľ ide o prípravu syntetickej prípravy nových antibiotík z pohľadu priemyselných odvetví je tu nízky záujem na trhu, aby sa produkovali nové druhy antibiotík a my hovoríme prioritne o týchto otázkach so všetkými zúčastnenými stranami. A ešte Ešte tu bola ďalšia otázka, ktorá sa týkala alkoholovej stratégie. Ja som spomenul, že s vami súhlasím. Áno, tie cen, modely cenové, cenotvorby musia byť vyhodnotené vo všetkých 28 členských štátov a za nás Napríklad hovorili sme o otázkach, ktoré sa týkajú spoločného pohľadu ohľadne manažmentu rizikových faktorov. Ide o alkohol, tabak, cukor, e, tuky, sol a tak ďalej. Musíme si uvedomiť, že ten hlavný, tie hlavné nástroje, pokiaľ ide o zníženie škodlivých faktorov, tak to majú v rukách členské štáty, ale členské štáty si musia uvedomiť, že marketingové nástroje ako zdaňovanie, prístup k trhu, nástroje na reklamu, to všetko musí byť implementované správnym spôsobom na to, aby sa znížil e, škodlivé, škodlivý vplyv týchto negatívnych faktorov. A keď hovorím e, tak o týchto problémoch samozrejme sústredíme sa a hlavne na mladých ľudí. A ďalšia otázka sa týkala tých rituálnych zabíjaní, toho rituálneho zabíjania zvierat. Je tu výnimka, ktorá sa uplatňuje na viacerých rovinách o viacerých členských štátoch a bez skutočného systematického zneužívania. Kontrolu, kontrolu majú zasa v rukách členské štáty a možné témy, ktoré súvisia s rituálnym zavíjaním zvierat, to sa prediskytuje v budúcnosti a v rámci platformy o zdraví zvierat a uplatníme upriamíme pozornosť na tieto problémy, pretože to je dôležitá téma. Pokiaľ ide o epidémiu, ako viete, Máme bezpečnostnú komisiu, ale máme takisto bezpečnostnú komisiu, ktorá sa sústredí na, alebo pracuje na permanentnom základe. Monitorujeme všetky údaje, ktoré sa týkajú vektorov, ako sa môžeme vyhnúť no, problémom. Máme viaceré usmerenie, ako využívať metódy hygieny, ako využívať rôzne nástroje na to, aby sme bojovali proti vektorom a máme samozrejme tento problém ako prioritnú otázku, pretože leto sa blíži a súvisí to so zíkou, takže musíme byť obozretní. Thank you very much, Commissioner. And, uh, now we have... Ďakujem pekne. Teraz tu máme veľmi dlhý zoznam rečníkov prihlásených. 21 poslancov sa prihlásilo, takže žiadam vás byť čo najstručnejší. Pani Grosted má slovo. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Chcem spomenúť predovšetkým nariadenie ohľadne veterinárnych liekov, pretože eh, rada sa k tomu ešte stále nevyjadrila asi bude čakať až do konca roka, a pokým sa vyjadri k tomu. A vlastne celé to má začať už v roku 2017, takže robte, na tlak, robte tlak na komisiu, pretože tu hovoríme o rezistencii na antibiotika a vidíme, že rada takto mrhá časom. Druhá vec, kde vás potrebujem, ide predovšetkým ohľadne vyhodnocovania pridanej hodnoty pri liekoch, ale hovorím predovšetkým o inovačných liekoch a o liekoch, ktoré sú šité na mieru pre pacientov, potrebujeme mať jasný a ľahký prístup na trh, potrebujeme modely, ktoré budú flexibilnejšie, pragmatickejšie, pokiaľ ide autorizáciu liekov a ich prístup na trh, bez toho, že by sme e, chceli ris- riskovať zdravie zvierat. Môže sa samozrejme uplatniť aj dočasné povolenie niektorých liekov, Takže aké je vaše stanovisko, pokiaľ ide o túto otázku? A chcela by som vás takisto informovať o probléme, ktorý ma znepokojuje. Máme dve kategórie produktov, kde špecializované nutricienty, sú to e, produkty pre športovcov. Komisia musí predložiť dve správy. Táto správa tu mala byť už e, v roku 2015 a pokiaľ ide o tie e, potraviny pre športovcov. Stále ešte nemáme informácie, to znamená, čo sa v tejto oblasti udeje a pokiaľ ide o tú správu, ktorú sme momentálne dostali, tak tam sa hovorí o špecifickom rámci. Podľa môjho názoru to nie je dobre, pretože nebudeme tu mať špecifickú, špecifické predpisy, pokiaľ ide o, o tento problém, to je neakceptovateľné, takže čakáme z vašej strany, aby ste sa zaangažovali. Dear colleagues, I repeat my mind to be short. Kolegovia, prosím vás, buďme eh, čo možno najstručnejší. Vášený pán komisár, keď vidím, aké mučením je každá otázka, ktorá sa týka glyfosátov, glyfosátov, tak je mi ľúto, že jednoducho som túto námietku predložil, ale nie je mi to ľúto. Mám však ešte ďalšie opálčivé problémy. Nezodpovedali ste vôbec kolegovi Beletovi na jeho otázku. Ja tú otázku nastolím ešte raz veľmi jasne. Sa spýtam a dá sa na to odpovedať áno alebo nie. Bude komisia rešpektovať uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2016, kde to podporila väčšina, podporili to dve veľké politické skupiny, pokiaľ ide o reautorizáciu glyfocátov, to je prvá otázka. A druhá vec, odporúčanie, kolegovia tu hovorili o antimikrobiálnej rezistencii. Glyfosát je antibiotikum, bol patentovaný ako, patentovaný ako antibiotikum a má zlú vlastnosť, že je schopný vyvolávať rezistenciu predovšetkým u patogénnych mikroorganizmov a dokonca indukovať rezistenciu na iné druhy antibiotík. Toto bolo preukázané viacerých peer to -peer štúdií. Začne sa komisia touto skutočnosťou zaoberať? Ďakujem. Thank you very much. Mr. Pieka. Pán Piecka. Ďakujem pekne. Už na poslednom štrukturovanom dialogu sme vlastne nastolili otázku, pokiaľ ide o uplatnenie implementácie smernice o tabaku. Boli ste optimistickí, dnes ste znovu optimistickí, avšak keď sa pozriem na štatistiky, tak vidím iba 5 alebo 6 štátov, ktoré vlastne v plnej miere implementovali túto smernicu, ale veď celého lehota vyprší tento rok. Ja viem e, z vlastnej krajiny, ako tento legislatívny proces vyzerá a mám dojem, že možno tu budú ťažkosti, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Istotne je to podobne aj v iných krajinách. A potom ešte na precízia z vašej strany, spresnenie si vyžadujem z vašej strany. Ak sa to nepodarí členským štátom implementovať v plnej miere, aké opatrenia urobí komisia, aké dopady to bude pre tieto štáty v takomto prípade mať. Bude táto smernica priamo implementovaná alebo nie? Alebo komisia možno počíta, s tým, pretože tu počúvam viaceré vyjadrenia z oblasti priemyslu, v tom zmysle, že komisia možno zmení dátum, predlží tú lehotu až na budúci rok. Takže vaše stanovisko, ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. V parlamente máme uznesenie k téme glyfosát pokiaľ ide o obdobie 2000, no na, rok 7 rokov, na obdobie 7 rokov. Opäť sú hospodárske záujmy dôležitejšie ako verejné zdravie. Vy ste zodpovední za otázky zdravia, preto nerozumiem, ako vlastne môžete takéto stanovisko zaujať, pokiaľ ide o uznesenie Európskeho parlamentu. Toto uznesenie bolo prijaté, samozrejme boli tu kontroverzné názory, aj pokiaľ ide o poznatky Svetovej zdravotníckej organizácie a boli tu aj ďalšie štúdie. predsa odborné štúdie sa líšia, pokiaľ ide o výsledky a myslím si, že ak budeme pozorní a obozretní, tak e, sa nám podarí dosiahnuť to, aby sa jednoducho veci nezhoršili. To je aspoň môj osobný názor. A pokiaľ ide o toxicitu glyfosátu. Mňa by zaujímalo, čo si myslíte o ďalších herbicídoch a ako chce s tým naložiť komisia, ako je možné, že komisia potrebuje taký dlhý čas, alebo navrhuje taký dlhý čas až do roku 2031, Holandsko, Francúzsko a aj vláda Bruseli tento e, herbicíd ekozid zakázali. A na záver, pokiaľ ide o vírus Zika, tento sa rieši predovšetkým v krajinách ako Brazília a dozvedel som sa, že v Brazílii je takisto tendencia smerom nadol. Ďakujem pekne za vaše odpoveď. Ďakujem. Pán Omerži, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Vážený pán komisár, ja takisto sa chcem spýtať niečo k glyfosátom. Vo vašej odpovedi ste naznačili, že ste pripravení zvážiť všetky možnosti na to, aby ste sa pracovali ku kompromisu a chcete nájsť rozumné riešenie. Chcem vám povedať, že jediné rozumné riešenie je dodržiavať názor Európskeho parlamentu, to je dodržiavanie zasa demokrati- európskej demokracie a vy pracujete pod dohľadom európskych občanov. Z môjho uhla pohľadu som presvedčený, že jediné rozhodnutie, ktoré by bolo v konformné s prevenciou, sa nesmie povoliť e, glyfosát, pokým nebudeme mať vážne výsledky z serióznych štúdií. Pokiaľ ide o TTIP, chcel by som vedieť, či táto dimenzia je takisto zohľadnená v tejto oblasti, pretože vieme, že také polnohospodárska produkcia v Amerike je postihnutá práve využívaním glyfosátu. A posledná otázka, ak mi to pán predseda umožní, to sa týka eh, je o liečbu HIV eh, vo viacerých európskych krajinách, pretože sa dozvedám, že prístup k liečeniu v takých krajinách ako Rumunsko, Polska a Bulharsko, že ten prístup k liečbe je veľmi komplikovaný, pokiaľ ide o náklady na liečbu. Častokrát táto liečba vôbec nie je k dispozícii. Lieky nie sú ani v lekárniach nemocníc, ani v súkromných lekárniach, takže mňa by zaujímalo, či máte informácie a čo v tým urobíte. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Stajes. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, uviedli ste, že vy vítate uznesenie parlamentu k téme glyfosáty. my sa tešíme, že ste spokojní, ale čo sa udeje? Sú tu rokovania medzi členským štátom, medzi členskými štátmi, komisiou. Parlament vyjadril svoje kritéria veľmi jasne neprofesionálne využívanie, nesmie sa to používať v blízkosti parkov, ak sú iné metódy k dispozícii, boji proti, boji proti burine. Takže to sú celkom jasné kritéria. Hovorili sme o rizikách, videli sme dokument v médiách, kde sa povedalo, že to bude povolené na 10 rokov, a nie na 15, ale neurobilo sa nič iné Takže komisia, ak vítate toto uznesenie parlamentu a hovoríte, že sa mu tešíte, tak nám povedzte dnes, že v najbližších troch, štyroch týždňoch vy osobne urobíte kroky, aby sa urobilo všetko preto, aby tieto štyri podmienky, ktoré tu parlament stanovil minulý týždeň, aby ste urobili všetko preto, aby to bolo obsiahnuté v návrhu, ktoré bude, obsiah, ktorý bude predložený členským štátom, aby jednoducho to, čo tu parlament povie, bolo v rámci tých dokumentov, na základe ktorých budú konať členské štáty. Ste schopní to urobiť, pani Evi? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Pán komisár, chcela by som hovoriť o situácii v Južnom Tyrolsku. Včera sme mali stretnutie a stretli sme sa s ľuďmi, ktorí žijú v tejto oblasti. Tu som, tu som, tu som. A tam ľudia hovoria, že a chcem upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že v tejto nádhernej oblasti v Južnom Tyrovsku, že 90% našich poľnospodárov postupuje stále tradičným spôsobom a využívajú sa tu pesticídy a dokonca tá hodnota využívania pesticídov je 8 krát vyššia ako v zvyšnej časti Talianska. Takže využívanie pesticídov ako keby nemalo žiadne limity a dostali sa tie pesticídy do chránených oblastí. Počuli sme tu od kolegov, že kde sa tie pesticídy dostávajú na cyklotrasy, na ihriska a tak ďalej. To znamená, keď sa tieto látky využívajú, tak tí, čo ich používajú, majú ochranné e, odevy. Ale deti nemajú ochranné odevy. Ani ľudia, ktorí sa do týchto, liek, do týchto oblastí dostávajú. Takže v jednej z týchto municipialít bolo referendum a preukázalo sa, že ľudia povedali, že 75 ľudí boli v prospech absolútneho zakázania využívania týchto pesticídov. Chcete vypočuť teda hlas občanov? Ja vás chcem iba požiadať, aby ste si vypočuli hlas občanov, ktorí hovoria, čo chcú. Chcú iné metódy, ktoré by sa mali využívať a nie klasické postupy ako doteraz, e, to znamená pesticídy. To znamená, ako komisia chce riešiť tento problém, problém ľudí, ktorí žijú v prilahlých oblastiach, kde sa tieto pesticídy využívajú. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Guding. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Mňa by zaujímalo, či v právnom stanovisku eh, o modifikácii génov, ktoré podľa našich správ má eh, prísť v roku 2016, či tam je aj eh, technológie E, používaná v polnohospodárstve, ale spojená e, s dôležitými etickými otázkami. Dnes sa právne stanovisko dnes hľadajú veci obmedzenia použitia hlavne v prípade e, z manipulácií, z manipulácií s ľudskými embriami. Nošia komisia chce obmedziť použitie tejto novej technológie pre nové aplikácie, alebo ako chce vytvoriť a stanoviť moratórium na mo, modifikáciu génov, keďže je spojené s veľkými vedeckými a etickými otázkami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vyše rečničko je pani Gardini, ale pani Gardini dnes nemá hlas a preto jej ponúknem svoj hlas. Dobre, ďakujem pekne. Hovoríme o zdraví a veľmi často sa v Európe hovorilo o rozdielných veciach vysoké percento európskych eh, nemocníc nemá dostatok eh, liekov, napríklad na chemoterapiu, čo sa dá eh, robiť na to, aby sme poskytli pomoc. No a Európska agentúra pre liečiva má pozitívne výsledky pre pilotný, pilotný projekt, ktoré idú práve týmto smerom. No a treba zlepšiť informácie a poskytnúť eh, ich, tým eh, nemyslíte, že je čas na zriadenie takéhoto grémia, ak áno, chcete eh, pripravíte príslušný návrh, e, legislatívny návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. E, minulý mesiac komisia predložila e, správu o transatukoch. No a, a správa bola za právne limity pre toto použitie. Bohužiaľ, momentálne nie je žiadne právne stanovisko. Je to veľmi zlohavý proces, to viem veľmi dobre. A mňa by zaujímalo, pán komisár, či by ste nám mohli povedať, kedy môžeme čakať od komisie návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Dorman. Ďakujem veľmi pekne. V marci minulého roka komisár prijal stanovisko k smernici o tabaku a on povedal, že aplikácia smernice je jedna z priorít komisie, aby to e, krajiny prijali čo najrychlejšie. Teraz už máme jeden mesiac. A zdá sa, že dosiahnutie tohto cieľa bude veľmi náročné. 8.4.2016 komisia odpovedala že len 5 z 28 členských štátov po dvoch rokoch konečne uzavrali oficiálny proces. No dobre, ja viem, že voči tabakovom priemyslu máte kritický návrh. Pre nás v Dánsku je tabakový priemysel veľmi dôležitý a súvisí s tým veľa pracovných miest. Aj nepriamo E, čo s fajkovým tabakom, ako to vyzerá s zdravotnými varovaniami proti tomuto, napríklad článok 11. Teraz sa pripraviť na dva scenáre. Ide o to, že stále existuje neistota, treba zaviesť novú logistiku. No a dôležité je, že treba postupovať, ako by komisia chce splniť svoje povinnosti, nestali sa tu nejaké chyby, no, takže podniky budú musieť znášať dodatočné náklady. Ďakujem, ďakujem pekne. Minister Eker, ďakujem veľmi pekne pán Eka, ďakujem vám pekne, pán komisár, za, za možnosť tohto dialógu. Pán komisár, dovolte mi eh, vyjadriť pochybnosti k dvom návrhom komisie. Na jednej strane ide o správu o ortuti pred prijatím dohody Minamata a ďalej návrh pre ekologické hnojivá. Výroba hnojiv je priemyselný proces, eh, pri ktorom sa ortuť môže dostať do životného prostredia. Všetky, všetky hnojivá a hlavne fosfáta môžu obch, obsahovať ťažké kovy, no a preto nové nariadenia stanovuje najvyššie hranice pre ťažké kovy v hnojivách, tak aby sa zabránilo kontaminácii potrebného reťazca. Hraničné hodnoty pre kadmium majú byť znížené po troch rokoch. Ako to vyzerá s ortuťou? Na jednej strane sa snažíme v kontexte ratifikácie dohody Minamata minimalizovať zaťaženie e, ortoťov a na druhej strane akceptujeme, že fosfátové hnojiva sa používajú, e, veľa sa z nich importuje, e, ktoré obsahujú a môžu obsahovať 100 mg ortute na 1 kg hnojiva. A môžete mi povedať, prečo sa tu meria dvojitým metrom? Podľa môjho názoru ďakujem pekne. Pán Le teraz. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. E, rozpravy a v diskusii o glyfosátoch niektorí hovorili, že glyfosát nemá alternatívu. Alternatíva nebola neexistovala, keď sme nežili v nedemokratických režimoch. Ja som pre- presvedčený o tom, že alternatívy existujú. Ja sa spýtam, čo komisia podujme e, pri rozvoji a hľadaní zdravšej alternatívy, e, preto aby sme nepoužívali tieto pochybné Eh, eh, chemické látky. No a eh, ďalej, čo sa týka potravy, ja vítam vaše snahy o transa tukoch môžete byť konkrétnejší, kedy predloží komisia normatívny, no, normatívny návrh. Po tretie, komisia predložila nedávno návrh sociálnych práv, kde tiež Eh, sa ako právo uvádza eh, prístup k ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. No už vidíte do budúcnosti možnosť nejakého silnejšieho nástroja na použitie práce Európskeho semestra. Pred niekoľkými eh, dňami sme s poslancami usporiadali konferenciu o rakovine koži, kde sme hovorili, že potrebnejšie potrebnejšia európska spolupráca v tejto oblasti. A ja sa chcem spýtať, ako to vyzerá zo, zo smernicou 2004, 73, 37 a ešte jeden problém antimikrobiálnej rezistencie otvára možnosť alternatív a ja myslím, že väčšiu pozornosť treba eh, venovať komplementárnym a alternatívnym metódam a tým pomôžeme riešenia tak eh, otázok zdravia eh, človeka, ako aj zdravia zvieratá. A mňa teda zaujíma, či v tomto, alebo či sa týmto veciam komisia venuje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kádenbach. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Petrele. A, ďakujem pekne, pán Petrele, ja sme sa nedohodli, ale moje otázky idú úplne rovnakým smerom. A jedna veľmi dôležitá vec v vašich vyjadreniach v minulom roku bola všeobecne prevencia a článok 168 Eh, kde sa hovorí o tom, že zdravie eh, musí byť zohľadené vo všetkých európskych politikách. No a keď sa teraz eh, pozeráme na európske politiky, a ja viem, že rozhodujete v kolegiu, o týchto politikách sa tam už vôbec nehovorí, nie je tam nič o prevencii, a preto myslím, že je veľmi dôležité, aby sme e, tento nárok sledovali tak, aby otázky zdravia, zdravotných investícií, témy, tém ako zdravotná gramotnosť, európsky semester, všetky sa tam odzrkadlili, pretože inak naša práca, my hovoríme o legislatíve, žiadame ešte lepšiu legislatívu a konštatujeme, že e, len veľmi pomaly, nedbanlivo sa implementuje. Napríklad, keď sa hovorí o smernici o tabakových produktoch, všetky možné prístupy hodnotenia sa naťahujú a vzniká tu dojem, e, že aj vaše predstavenie programu na bránenie chronickým ochoreniam, že e, vy máte veľmi dobré úmysly, e, ale aj na komisii a o spoločnej práci s členskými krajinami. Zdravie však nie je úplne medzi hlavnými prioritami. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, pani Šer. Pierik, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem venovať eh, jednej veci, o ktorej sa ešte nehovorilo, a totiž ochrana zvierat. Áno, vy ste povedali niečo k požiadavkám a venovali ste sa tiež eh, chovu ošípaných. Ja teraz hovorím aj v, za Holandsko. My sme včera hovorili o kríze v sektore ošípaných a eh, v sektore mlieka eh, tu na výbore pre polnohospodárstvo o nové požiadavky o 20%, o 20% centov budú e, drahšie a to sa polnohospodárom nepodarí. Samozrejme, zdravie je dôležité, ale ako majú prežiť polnohospodári, to je dôležitá otázka. A ja sa chcem spýtať konkrétnu otázku. Chovom ošíp, chovateľom ošípaných sa darí veľmi zle a treba zajistiť, aby u nás prežili aj polnohospodári Brazília, Rusko, TTIP, ako so všetkými týmito žiadavkami sa chcete vyrovnať. To sú rodinné podniky. Ako majú prežiť? Včera to bolo povedané. A to nám tu zostanú len nadnárodné, nadnárodné no, podniky. No to ale v Európe nechceme. No a e, ešte podobná otázka. A kde chcete stanoviť, ako chcete stanoviť e, limity? Ďakujem pekne. A teraz sa e, a veľa rečníkov za SAD. Pani Kabezová. Ďakujem. Takže chcem hovoriť o prístupe k liečivám. Hovorili ste o neformálnej schôdzi ministrov zdravotníctva 18. apríla v Amsterdame. A ja si myslím, že ten dokument je veľmi dobrým východiskovým bodom. Je tu otázka dôležitosti farmaceutického priemyslu v Európe, o tom hovorí, ale taktiež hovorí o tom, že treba nastaviť rovnováhu v tomto sektore, pretože tá situácia už je neudržateľná pre niektoré členské štáty a hovorí sa o zlyhaní trhom pokiaľ prevažuje nad e, verejným záujmom záujem priemyslu. Takže toto je text e, zo so správy, v ktorej sa hovorí o tom, že je treba e, stanoviť ceny po tom, čo sa analizujú náklady a taktiež pridaná hodnota. A taktiež je tu zneužívanie patentového systému zo stranu priemyslu, a kde sa oddeluje prístup na trh generikám Takže e, v tomto dokumente hovorí, že členské štáty musia byť silné pri rokovaniach a e, že Európska únia taktiež musí hrať dôležitú úlohu. Vy ste hovorili o opatreniach ako výmena informácií. A ja si myslím, že e, musíte skutočne urobiť určité kroky a musíme hovoriť o tom, že komisia takým určitým úlohu nie len členské štáty pri stanovovaní cien, pretože tu skutočne Európska komisia hrá kľúčovú úlohu, takže prosím o vaše stanovisko a taktiež, aby ste prejavili e, záväzok v tomto smere. Pán Paulucci, ďakujem pekne predseda, veľkou väčšinou parlament hlasoval za článok 4 nariadenia zákaz profilov. No a my sme povedali, že tieto profily nie sú založené alebo nevychádzajú z vedeckých poznatkov a nie sú vyvážené a pre výživu a že, zavádza, že sa tu poskytujú zavádzajúce informácie a to tiež tie informácie vo forme semaforu a to všetko eh, sa podporuje európskymi peniazmi. Potrebujeme jasnejšie označenie na informovanie, informovanie spotrebiteľov. Dôležité je podporiť kvalitné produkty na zlepšenie výživy. Čo chcete urobiť, aby ste si vypočuli aj parlament a v akej dobe. Ďakujem pekne, pani Melior. Ďakujem pekne a pán predseda, ďakujem pekne aj vám, pán komisár, že nám odpovedáte dnes na mnohé otázky. Ja sa ešte vrátim ku glyfosátu. Vy sám ste povedali, že e, po dohode s členskými štátmi teraz treba postupovať, že treba nájsť riešenie a vždy sa hovorí o desiatich e, rokoch. Ja by som to rada počula, či to je pravda alebo nie. A ešte ďalšie si e, spomína Nemecko, to sú veci, kde treba postupovať veľmi opatrne s použitím glyfosátu, alebo kde ho treba niekde a to je krátko pred žatvou. Ďalej použitie neodborným personálom, ale to je veľký problém 40 tón. Len v Nemecku použijú neodborní občania. No a ďalej použitie prísad a podporných látok, tamivaníny, o tom sa hovorí v Nemecku, ale je toto aj vylúčené, to by sa dalo hneď urobiť, ale preto sa na to e, pýtam. Ďakujem pekne, pani Porcen. Ďakujem pekne, predseda. A vážený pán komisár, viete, v Európe v roku 2013 eh, bolo 215 tisíc prípadov kampylobakteriózy a dnes sa situácia ešte zhoršuje. No a z tohto dôvodu by ma zaujímalo, či komisia chce zmeniť pravidlá nasledovanie eh, hydinového mesa proti kampylobaktéru. Použi- povolí komisia eh, použitie peroxidov na na ošetrenie takéhoto druhu mesa. Ďakujem pekne, pán Zofoli. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som sa ešte rád venoval označeniam pôvodu mesa a väčšiny výrobkov. Čo povedalo Francúzsko, čo urobil Francúzsko dá sa predpísať takéto použitie a ja by som chcel ešte rád niečo povedal k komisie, by sa dal niečo urobiť na zaistenie transparentnosti pre celý reťazec. Ďakujem pekne pani Schaldemose, ďakujem pekne, ďakujem pekne pán komisár. Áno, ide tu o obmedzenie transtukov No a chcete čakať do budúceho roka, to samozrejme ešte dlho trvá. Mnohí kolegovia sa venovali aj téme glyfosátu. Ja to veľmi dobre chápem. Ide o zásadnú diskusiu a o diskusiu FCA o to, ako sa tu riadia rizika. Samozrejme, nedá sa to porovnávať s výsledkami VHO, to sa ukázalo ale zamýšľali ste sa, či mandát EFSA by sa nemal rozšíriť a či by sa nemalo vykonávať hodnotenie rizík. EFSA potrebuje viac zdrojov. Zamýšľala sa komisia nad tým, dať EFSA dodatočné zdroje, aby mohli riadne pracovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo komisár na odpovede. Nemáme veľa času. A pravdepodobne môžete sa snažiť trochu obmedziť ten čas potrebný na odpovede. Thank you very much indeed. All... Ďakujem veľmi pekne. Všetky otázky sú veľmi zaujímavé. Ja myslím, že by bolo dobré požiadať mojich kolegov, aby to zhrnuli a potom vám to opätovne a zaslali vám letanejšie otázky, pretože inak ja nebudem mať šancu zodpovedať na všetky otázky. Ja by som teda trochu zosumarizoval, hlavne keď hovorím o glyfosáte a všetkými vecami, ktoré s tým súvisia. Opätovne komisia sa chce tieto otázky prerokovať spolu s členskými štátmi. Ja plne sa zapájam do týchto diskusí a rád by som povedal, že z môjho hľadiska uznesenie Európskeho parlamentu je veľmi vyvážené. My budeme rešpektovať uznesenie, ale znamená to, že musíme si aktéry spolu spolupracovať 28 členských štátov, rôzne e, služby, tak sme zistili, ako budeme pokračovať s ohľadom na všetky otázky, ktoré tu boli položené. Samozrejme, to nie sú pochybnosti. Kto je proti lepšej, prísnejšej regulácii? v otázke ochrany životného prostredia, ochrany zdravia. Nikto. To je v našom záujme poskytnúť prísnu reguláciu. Ja musím povedať, že EFSA má ťažkú prácu. Oni dvakrát hodnotili a my opätovne sme ich upozornili, aby sa mu venovali. Nie je to o konflikte medzi VHO a DSA. Je to medzi AJAK, čo je rôzny. Na orgán oni predložili monografiu, ktorá hovorí o tom, že červené meso je pravdepodobne karcinogénne. a glyfosát, tiež je pravdepodobne karcinogény, a hovorí o rizikách. Ale my hovoríme o hodnotení rizik, máme na to orgán EFSA. A ja nepochybujem o tom, že EFSA potrebuje viacej zdrojov a tých viacej zdrojov tiež v našich rukách, pretože Európsky parlament tiež je aktérom, ktorý hovorí v takýchto častiach rozpočtu. pošlome to SE, áno, ja s vami súhlasím, bolo by dobré mať 100% rozpočtových finančných nástrojov z dotyku otázok, ktoré sa poplatkov priemyslo, ale to je, je na nás všetkých, nielen na komisii. A my samozrejme potrebujeme nezávislý hodnotiaci orgán, ale tiež treba pochopiť, že sa musí mať tiež možnosť konať, konať transparentne, nezávislo a v rámci práva a zákonov, ktoré prijal aj parlament. Um, ja určite budem sa snažiť, ale pokiaľ členské štáty neurobia svoju časť, tak to nevidie. Členské štáty musia zakázať výrobky, ktoré obsahujú glyfosát. Taliansko, Nemecko, Česká republika. Už majú príslušné kroky, aj je to v rukách členských štátov. Musia sami e, zakázať využívanie glyfosátu, e, treba hovoriť o situácii pred žatvou, organizovať školenia, e, osvetové kampane. Je to v rukách členských štátov a mimovládnych e, organizácií a spoločností. Tento proces musí byť veľmi transparentný a otvorený a musí nám ukázať, ako zlepšiť naše štandardy v oblasti potravinovej bezpečnosti a zdravia. Taktiež talovamín sa navrhovalo, že sa zakáže. Musíme byť veľmi obozretní a začať e, biomonitoring. V opačnom prípade nám nikto nebude už veriť. Ja som pripravený diskutovať a podnikať kroky. Ja podniknem všetky kroky, ktoré budú v mojej právomoci. Členské štáty musia robiť to isté. Napríklad, čo týka využívania určitých produktov konkrétnych, tak to je v rukách členských štátov. Chcem povedať, je to hrozné. Je treba sa uberať správnym, eh, rovnakým smerom všetci. Niečo je, niekto je nepriateľ, niekto sa kamaráti s priemyslom, ale ja tu nesom preto, aby sme aby som bol svetkom nejakej vojny medzi nami. Ďalej, kampylobakter. To je veľmi e, zlá situácia. Čísla ukazujú, že treba sa pozrieť na naše štandardy e, hygieny, taktiež e, štandardy e, vo všetkých reťazcoch alebo v celom e, reťazi, reťazci. My sme diskutovali s fitoveterinárnymi úradníkmi ohľadom toho, ako zlepšiť systémy kontroly, Taktiež sme diskutovali o tom, že by sme mali nejaký nový zákon pre oficiálne inšpekcie. Potrebujeme ho. No ale na rade prebiehajú na túto tému ťažké diskusie. Takže nie je dobré, že nemáme účinný nástroj na, na, e, kontrolné, na kontrolu všetkých procesov. Tak to nemôže bojovať proti kampylobakterovej infekcii. Tak tiež sa týka legislatívy v súvislosti s kontamináciou mesa, o tej by sme mohli hovoriť, ale je treba to diskutovať hlavne s expertami. Čo sa týka tabaku, tak tu chcem povedať jednu vec. Ja na čas prídem s vykonávacími opatreniami a pokiaľ členské štáty sa nebudú riadiť e, pravidlami, tak okamžite začneme postup pri porušení pravidiel. Bez výnimky. A toto je treba dnes už jasne povedať nebudú žiadne kompromisy pri implementácii smernice o, smernice o tabaku. Vieme, že niektoré členské štáty majú problémy, pretože ešte musia si počkať na e, konečné rozhodnutie parlamentu. Ja som bol v Českej republike, v Rumunsku, v rôznych ďalších krajinách. Diskutoval som aj s poslancami Európskeho parlamentu, aj v Portugalsku. A diskutovali sme o tom, aké by to boli opatrenia, ktoré treba zaviesť v súvislosti s transpozíciou smernice o tabaku. Ja sa snažím, som aktívny a budem, pretože viem, aké škody spôsobuje tabak. Viem to aj osobne. No a čo sa týka Eh, veterinárov, tak tam členské štáty musia venovať pozornosť teda otázke týchto veterinárnych liečiv. Prebehla diskusia na úrovni rady. Chcem opäť dostať príležitosť diskutovať aj s ministrami na rôznych úrovniach, pretože to rozhodnutie musí padnúť čo najskôr. Hovoril som o tom aj na konferencii a, a rozmýšľam ako ďalej ešte e, pozbudí členské štáty a Európsky parlament, aby e, pokračovali v tomto procese. Ďalej, čo sa týka inovatívnych liečiv a toho, ako zlepšiť prístup k liečbe. Áno, je to veľmi dôležitá oblasť mojich aktivity, aktivít. Ja som v permanentnom dialogu s agentúrou EMA a je tam ten pilotný projekt, ktorý je veľmi dobrý, ešte len začal a uvidíme, aké výsledky prinesie po pol roku. Ale sme pripravení diskutovať s členskými štátmi o tejto téme a taktiež, čo týka e, hodnotenia e, technológií pre zdravotníctvo. Je to dôležitá téma. A ďalej už máme plán do roku 2017, kedy chceme predstaviť právny návrh. Predstavím ho najprv kolegiu komisárov, potom parlamentu, rade a chceme začať s hodnotením stimulov, programu stimulov ohľadom toho, ako teda potom to nadvie a potom to povedie k prezentácii e, finálnych výsledkov roku 2017. Práve začíname, alebo chceme začať s hodnotením vplyvu v tejto oblasti. Ďakujem. Uh, no, no, that's, <laughs> sorry. Uh, I will follow once again. Takže, čo sa týka zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, a situácie polnospodárov, Áno, sektor chovu ošípaných, e, taktiež e, výroba mliečných produktov, mlieka. Tam je to ťažká situácia. Diskutovali sme aj s Ruskom v súvislosti s tým zákazom dovozu, ktoré Rusko uvalilo. Takže je treba povedať, že tieto štandardy dobrej, v oblasti teda dobrých odberných podmienok zvierat musia byť implementované postupne. Je, my samozrejme musíme poskytnúť úsmernenia, vytvoriť platformy na diskusie o týchto témach a taktiež preverovať situáciu na mieste. Ako viete, rôzne členské štáty majú rôznu situáciu, niektoré členské štáty sú veľmi pokrokové, iné majú ťažkú situáciu. Musíme to vyvážiť a platforma pre životné podmienky zvierat bude dobrým nástrojom, aby sa tam vymieniali overené metódy a my sme podporili polnospodárov, ale správneho hľadiska sme pripravení splniť naše právne záväzky do roku 2017, do konca roku 2017, pričom berieme na vedomie situáciu, ktorá je dnes na trhu komplikovaná. Čo sa týka ortute, tak to eh, nie som príslušným komisárom ja, ale kolega Carmen Vela. No a ja teda nemôžem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám detálne tú situáciu. No, čo sa týka hnojív. Tam to spadá do príslušnosti komisára Velu a komisárky Bienkovskej. Takže môžem im posunúť vaše otázky. Ďalej. Čo sa týka e, terapie e, na ličbu e, tkaní, tak a, a buniek, tak tam už pripravujeme legislatívu. No čo týka krvi, tak máme správu, kde sa hovorí o tom, či máme príslušný postup, ktorý by umožnil inovatívnu e, terapiu e, pre tkaniva a bunky. Ďalej tam otázka e, odmeňovania darcov tak je treba chrániť. Ešte na nejaké konkrétne odpovede je priskoro. Nevieme, či revízia smer, alebo prepracovanie smernice je vhodnou reakciou na situáciu. Komisia spustí vyhodnotenie právneho rámca pre tkanivá bunky ešte tento rok. Hovoril som o značení. Už som teda niečo povedal, nebudem to opakovať. Na správe sa pracuje, už je skoro hotová. Viedli sme konzultácie. No a keďže čas beží, tak by som rada ešte povedal, že som pripravený na vaše otázky, som pripravený sa vyjadriť detailne a pokiaľ bude nejaký problém, tak sa môžeme stretnúť aj osobne a diskutovať o vašich otázkach detaľnejšie. Ďakujeme vám, pán komisár, za to, že ste prišli k nám. A teraz, toto bola dlhá diskusia, zatvárame tento bod a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Zodpovednosť náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložisk a težby ropy a zemného plynu na mori. Pán Andru Lakis je spravodajcom, ktorému týmto dávam slovo, aby prednesol svoju prezentáciu. Prosím, kolegovia, buďte potichu, pretože musíme pokračovať v práci. Uh Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περίπου έξι χρόνια, στις 20 Απριλίου του 2010... Ďakujem, kolegovia. V roku 2010 e, vybuchol Deep Horizon v Mexickom zálive a toto nešťastie bolo najhorším a nenákladnejším v histórii a to primelo Európsku úniu k tomu, aby zavedla sériu opatrení. Komisia navrhla smernicu. Bohužiaľ, ročník je veľmi rýchly. Takže situácia súčasne, v súčasnosti nie je e, pod kontrolou a je to tak, že aj tie opatrenia, ktoré sú, nie sú riadne implementované. Okrem toho sú tu iné podmienky než v iných oblastiach e, využívania mo- moria oceánov a tuto musíme zmeniť situáciu pre s novými ustanoveniami. Rôzne kompetencie musia byť presne určené, ľudia sa musia chopiť svoje zodpovednosti a tu je treba e, implementovať príslušnú smernicu v súvislosti s nešťastiami na mori, pretože takáto katastrofa je vždy obrovského rozmeru a netýka sa len jedného štátu. Ten je samozrejme veľmi dôležitý, ale aj nezávisle od toho, kde sa to nešťastie stalo, tak e, to zasiahne aj iné krajiny, iné štáty. Takže je na európskej úrovni potrebné e, tie kompetencie preformulovať, aby boli jasne určené. No a čo sa týka e, tohto, tejto katastrofy tam mala e, ničivý dopad aj na oblasť rybolovu a, a cestovného ruchu. A tu by som chcela, aby oblasť okolo Norska bola preskúmaná. Ide tam hospodárskú bezpoč- bezpečnosť, čo sa týka e, bezpečnostného pokrytia. A je treba učiť, čo musia robiť jednotlivé krajiny, jednotlivé grémia. Členské štáty musia dostať príležitosť e, v prípade nešťastia sa zachovať čo najlepšie. No a akým spôsobom sa to sprecízní, tak e, to potom musia učiť aj európske zákony do detajlov. Takže musíme zaručiť implementáciu príslušných opatrení a taktiež to má negatívny dopad takéto katastrofy na, cest, na rybolov a cestovný ruch, na to treba zabúdať. Ďakujem, pán Patičelo, za EPP sa taktie ma požiadal, aby som prečítal jeho prejav. Takže téma zodpovednosti na, pri operáciách na mori sa stala e, veľmi dôležitou témou pri v rámci medzinárodných aj národných diskusí. Ako viete, tak viac než polovica ropy aj zemného plynu, ktorý je zasobovaná Európa, pochádza práve z takýchto ložisk na mori. A e, potrebujeme tieto zdroje, aby sme mohli zasobovať energiou Európsku úniu. A máme... A ja príjmam e, návrh kolega Andru Lakeho, ktorý chce vytvoriť normatívny rámec pre Európsku úniu, do ktorého by spadali, spadalo, spadali mnohé štáty, aby sa tým regulovali operácie e, ťažby na mori. Taktiež štandardy odškodňovania musia súhlasiť viac v jednotlivých členských štátoch. Táto energia je zásadná pre zasobenie Európskej únie, takže je treba ju naďalej dodávať, no ale taktiež je treba chrániť životné prostredie. A taktiež je treba, aby e, ťažiarske spoločnosti mali uzavreté príslušné poistenie a zatiaľ tieto mechanizmy nie, nie sú dostačujúce, aby zaručili aj e, potom riadne fungovanie v prípade odškodňovania. Takže je treba príslušné pravidla v tomto sektore a tieto pravidlá máme, ale ešte neboli plne implementované, v vo všetkých členských štátoch a taktiež nemáme riadny prehľad o situácii. Môžeme sa dohodnúť a nájsť príslušné zábezpeky len, pok- len tak, že zaručíme pritom aj konkurencieschopnosť tohto sektoru. Ďakujem, pán Fária. Um, ehm, do... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za odvedenú prácu v súvislosti s týmto stanoviskom. Videli sme, že e, Deepwater Horizon, že to bola skutočne vetlá veľká katastrofa, ktorá mala ničivé dopady a je treba venovať väčšiu pozornosť tejto téme. Máme tu smernicu z roku 2013, Ide tu o to, aby sa vždy preverilo, aké, to, aké budú mať tieto operácie, ako budú v súlade so životným prostredím, aby sa e, taktiež e, odhadli, odhadol e, dopad takýchto operácií. No a je treba vždy zvážiť aj rizika a naplánovať príslušné odškodňovacie mechanizmy a ručenie v prípade nejakého nešťastia. Správa komisie skúma rôzne možnosti pre v prípade ručenia v súvislosti s životným prostredím, otázka vlastného ručenia, aby sme sa vyhli takýmto katastrofám. No a taktiež chcem prejaviť určité obavy, že je v súvislosti s tým, či je odstrašujúce keď sa bude implementovať e, takáto smernica. Mali by tam byť stanovené aj sankcie v prípade e, porušení pravidel, mám to byť veľké sankcie, aby, tak aby boli odstrašujúce, tak aby potom išli ruka v ruke s ostatnými opatreniami. No a pretože takéto katastrofy skutočne predstavujú potom veľké náklady v súvislosti s životným prostredím. Takže treba mať príslušný právny rámec. Dobre, a je treba postupovať transparentne, aby sa zaručila eh, korektná implementácia tejto smernice a aby sme zistili, kde sú nejaké medzery alebo zrovnalosti, nejednoznačnosti v zákonoch. Je dôležité vždy vykonať ten test znašenlivosti životného prostredia ešte pred vybudovaním takýchto operácií na mori. Je to dôležité nielen pre cestovný ruch a o rybolov, ide tu aj o bezpečnosť. No a na záver, ako povedal spravodajca aj komisia, chcem povedať, že tu ide o finančné zábezpeky, tak aby sa zabránilo škodám, alebo aby sa potom mohli alebo k odškodeniu. No a treba jasne stanoviť, akým spôsobom potom budú pokryté rizika aj zo strany členských štátov. Takže, pán predseda, chcel by som povedať, že som pripravený spolupracovať so spravodajcom, ale aj s ostatnými tieňmi spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem predkladateľovi stanoviska. Budeme pracovať na pozmeňujúcich návrhoch, ale chcem povedať, smernica 2013-30, to sú konkrétne opatrenia ohľadne vážnych nešťastí, ale ako sa to definuje, máme tu článok 2, napríklad ten obsahuje definíciu kolízie nie je tu životné prostredie, je tu skôr u ľudí v prvom rade. Prirodzene je to zlé, ale takéto katastrofy môžu mať predsa široký dopad na životné prostredie, aj keď sú to není zaangažované osoby. Ide tu o konkrétne definície. Máme tu aj štúdie, z viacerých e, agentúr, ktoré sa vlastne venujú otázke menších nehôd a sú to samozrejme zaujímavé čísla, napríklad 9700 nešťastí bolo a sú to malé také havárie, ale má to predsa len dopad na životné prostredie a sa napríklad pozrieme na rok 2013, tam v stredomorskom priestore sme mali 6000 prípadov nešťastí, to samozrejme má konkrétny dopad na životné prostredie a vôbec to nie je pokryté v tej smeti 2013, pretože tu nejde iba o ojedinelý prípad, ide tu o konkrétne zoznamy takýchto havárií. Takže Ide o ochranu životného prostredia a treba sa pozrieť na to, že kto vlastne má tú zodpovednosť a kto je zodpovedný, koho treba stíhať. Ide tu o konkrétnu bdelosť zo strany členských štátov, aby sa urobilo všetko preto, aby sa robili efektívne kontroly a aby sa pozrela na to, že aký dopad to má na ľudí. Podporujeme stanovisko predkladateľa, keď hovorí, že mu je ľúto, že ručenie sa zo strany členských štátov rieši odlišne. Takže apeluje sa to na nás, aby, chceme apelovať, aby z tejto smernici sa stanovili aj trestoprávne dopady. Členské štáty musia byť v tejto oblasti viac činné toto by malo mať taký odpudzujúci dopad a je to ruka v ruke s konkrétnou právnou zodpovednosťou. Tešíme sa na spoluprácu s predkladateľom na to, aby sme sa dopracovali k stanovisku, ktoré ešte ďalej pôjde k e, správnym smerom. Nech sa páči niekto za komisiu. Ďakujem pekne. Volám sa Jakoli. Som z Európskej komisie. V tejto predloženej správe, ktorú ste dostali, komisia vyhodnotila legislatívu, ktorá už je platnosti, na to, aby sme sa venovali otázky kompenzácií zodpovednosti, pokiaľ ide o offshore uh, eh, offshoreová ťažba, ťažba ropy. Komisia doposiaľ nenašla žiadnom z tých prípadov doteraz, kde by e, sme mali nedostatočne zabezpečenú otázku bezpečnosti, pokiaľ ide o offshoreovú ťažbu. A pokiaľ ide o hlavnú otázku, pokiaľ ide o ďalšie právne kroky, je veľmi dôležité, aby sme našli správnu vyváženosť medzi potrebou kompenzovať obete adekvátnym spôsobom a aby sa nevyplácali peniaze e, v tých prípadoch, kde to nie je opodstatnené. Členské štáty musia mať vytvorený adekvátny právny rámec. Právna tradícia určuje, ako vlastne systém justičný v jednotlivých členských štátoch rozlišuje medzi oprávnenými e, požiadavkami a bežnými požiadavkami aktérov tohto hospodárskeho odvetvia pokiaľ ide o článok 43, členské štáty majú záväzok spustiť postupy, aby zabezpečili adekvátne naloženie s sťažnosťami na kompenzáciu. Momentálne komisia verifikuje, či členské štáty adekvátne implementujú toto ustanovenie smernice. pokiaľ ide viaceré kľúčové e, témy, už máme tu k dispozícii solidný právny rámec, pretože pokiaľ je cezhraničné havárie, v prípade cezhraničných havárií treba rozhodnúť, že ktorá jurisdikcia v ktorom štáte je príslušná. A nariadenie Brasas 1, tam je stanovená jurisdikcia, pokiaľ ide o právo obeti na to, aby spustili postup, súdny proces voči e, tomu, kto zapriečinil takúto haváriu. Pokiaľ ide o pravidlo 2, obeď môže sa rozhodnúť, že či sa chce držať eh, jurisdikcie krajiny, kde nastala táto havária, alebo krajiny, z ktorej pochádza. Ďalej, pokiaľ ide o licencie, smernica o offshoreovej bezpečnosti obsahuje konkrétne ustanovenia, pokiaľ ide o kapacitu a eh, poskytovania kapacít. Keď sa poskytujú kapacity, členským štátom, tak členské štáty, vlastne kompetentný úrad, musí sa presvedčiť o tom, či žiadateľ má všetky kapacity na to, aby mohol tú licenciu vykonávať. To znamená, nepozeráme sa tu iba na technickú spôsobilosť žiadateľa, ale aj na finančné prostriedky, finančnú spôsobilosť e, potenciálneho držiteľa licencie. Členské štáty musia takisto vyhodnotiť a to je vlastne už aj v tej smernici obsiahnutej offshoreovej, že či a žiadateľ má dostatočné finančné prostriedky na prípadné, prípady havárií a mediácie. Členské štáty, kde sú skutočne veľké aktivity na úrovni offshoreovej ťažby, tieto členské štáty si zaslúžia špecifickú pozornosť. Treba to preskúmať v kontexte špecifických podmienok, či posilnenie hospodárskych strat a ustanovení, ktoré s tým súvisia, sa týkajú tejto celovej skupiny. A ja súhlasím iba s tým, že Norsko urobilo veľmi dobrý príklad. A further comment on the environmental crime directive. Ešte pokiaľ ide o smernicu o environmentálnych trestných činoch, ktorá tu bola práve spomenutá, Máme za to, že Európska únia musí získať predovšetkým skúsenosti, pokiaľ ide dopad offshore smernice, keď sa budú implementovať jednotlivé pravidlá, predtým, než budeme sa pozerať po druhých riešeniach. A v neposlednom rade, tak ako to stanoví smernica, najneskôr roku 2019 komisia vyhodnotí skúsenosti z implementácie tejto offshoreovej smernice, kde sa bude brať do úvahy snaha kompetentného úradu, táto správa bude obsahovať, ak to bude potrebné, môže obsahovať aj návrhy na možné zmeny smernice. Ak to bude potrebné, budú tu aj dodatočné iniciatívy. A je jasné, že tie otázky preskúmané v tejto správe, pokiaľ ide o spôsobilosť, kompenzáciu, zodpovednosť, pokiaľ ide o offshore ťažby, aby sa vyriešili všetky možné nedostatky. Komisia sa podeli s členskými štátmi a ohľadne skúsenosti, pokiaľ ide o systémy finančného zabezpečenia a treba si uvedomiť, že tento proces prebieha. Sú tu trikrát do roka možnosti výmeny názorov. Ďakujeme pekne komisii a teraz dostane slovo spravodajca. Máte záverečné slovo. Ďakujem pekne. Krátka poznámka voči komisii. Myslím si, že článok 34 patričnej smernice členské štáty nie sú zaviazané uplatniť tieto opatrenia a preto chceme, aby komisia sa na toto pozrela. Takže lehota platí ešte do mája a po tej diskusii, ktorú sme tu mali, je tu jasná podpora aj pokiaľ ide o ostatných predkladateľov a spravodajcov, ktorí chcú predložiť pozmeňujúce návrhy. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja vám chcem pripomenúť, že ten časový harmonogram je, máme tu lehotu 3. mája o 12. hodine a hlasovanie v výbore sa bude konať v júli 11. A teraz prejdeme k bodu číslo 5 Ide tu o implementáciu z legislatí týkajúcej sa zdravia. Máme tu predstaviteľov komisie a budeme sa hovoriť o smernici o tabakových výrobkoch. Ako viete, postup implementácie je taký, že najprv dostane slovo komisia a potom ona zareaguje na 16 otázok, ktoré sme predložili a potom dáme slovo poslancom, ktorí prezentovali svoje otázky a budeme sa k tomuto bodu venovať. Takže začneme bezprostredne s prvou otázkou. Máme veľa skupín otázok. Prvá skupina je transpozícia a implementácia. Uh, I give the floor immediately to the commission for... A slovo dostane komisia, nech sa páči, reagujte na prvú otázku pán Andrej Rys za komisiu. Ďakujem pekne, dobré ráno, dámy a páni. Začnem krátkým úvodom. Som rád, že som v Európskom parlamente so svojím týmom. Budeme hovoriť o implementácii smernici o tabakových výrobkoch. Bola prijatá v strany Európskeho parlamentu 24. februára roku 2014 a bol to veľký krok, pokiaľ ide o rozšírenie postupu úpravy tabakových výrobkov, pre všetkým pokiaľ ide o ochranu zdravia. Takže tie hlavná otázka tá súvisí s implementáciou, týka sa to včasného prijatia zo strany komisie a takisto aj správna transpozícia implementácia národných členských štátov. 9 konkrétnych krokov malo byť prijatých, zatiaľ 5 implementovaných aktov a delegovaných aktov boli prijaté, ešte 3 akty, ktoré boli odhlasované vo výbore pre tabakové výrobky a výsledok sa očakáva v máji. Pokiaľ ide o e, ostatné aspekty, tu sa počíta s dlhšou lehotou. Komisia podporuje členské štáty, pokiaľ ide o implementáciu, ale takisto je dôležité, aby sme spomenuli, že máme ešte stále tri prípady na súdnom dvore, pokiaľ ide o právnu otázku smernice, ktorá bola napadnutá. Rozsudok v troch prípadoch je prijatý, e, bude prijatý budúci týždeň 4. maja. Prvá otázka, pokiaľ ide o transpozíciu v Nemecku a iných štátoch, podľa našich informácií v členských štátoch Niektoré členské štáty naznačili implementáciu kompletnú. E, tieto smernice ide o Belgicko, Estonsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Maltu, Portugalsko a Slovensko. A ďalšie štáty, ako sme boli informovaní, sa nachádzajú v tom procese transpozície vo viacerých fázach častokrát sa hovorí aj o otázke tejto národných parlamentoch. Nie sme však schopní vyjadriť sa k konkrétnym výsledkom tejto národnej legislatívy, pretože vlastne formálna transpozícia tejto smernice spadá na deň 20. mája. Na to, aby sme podporili včasnú transpozíciu, uniformnú transpozíciu tejto smernice zo strany členských štátov, komisia je v permanentnom kontakte so členskými štátmi, pokiaľ ide o implementačnú fázu, máme tu pravidelné stretnutia s expertnými skupinami v oblasti tabakových produktov a kontroly ich využívania so všetkými zúčastnenými stranami a návrotivkami a snažíme sa during legislation. Uh, at this point, uh, we are not aware of any particular uh, problem. In the Zatiaľ sme nenašli žiadne konkrétne problémy, iba menšie, týka sa to Nemecka, ale tomu sa ešte vrátime v tej debate ohľadne transpozície. Ďakujem pekne. Neviem, či pán Paňo sa chce vyjadriť, alebo nie. Euh, euh, euh, ja sa iba vrátim k úlohe priemyslu tabakového pokiaľ ide o omeškanie transpozície, oddialovanie transpozície a predsedám pracovnej skupine tu v Európskom parlamente, ktorá sa zaberá touto otázkou a treba si v tejto diskusii pripomenúť, akú negatívnu úlohu zohráva tabakový priemysel, pokiaľ ide túto tému, aj po prijatí smernice samotnej zo strany Európskeho parlamentu a v roku 2013 zo strany Rady. A ja teším sa, že tu máme spravodajkyňu Lindu Makovej, ktorá je medzi nami Takže navštívil som hlavné mesta od Berlínu až po Madrid, Rím, Brusel, Lisabon a treba si uvedomiť, že sme sa tu stretli s viacerými mimovládnymi organizáciami a oni vlastne svedčili o tom, ako priemyselná sféra v oblasti tabaku sa snaží robiť všetko preto, aby sa netransponovala táto ambiciozná smernica. To znamená, majú veľké množstvo lobbystov a v podstate ako keby boli kolegislátorom, pokiaľ ide o prijatie tejto smernice. Potom tie tri odvolania proti tejto smernici, čo do počtu tri na Európskom súdnu, samozrejme spomalili prácu samotnú. Filip Morris sa odvolal proti, a, proti tejto smernici, kde sa vlastne spochybňuje integralita smernici, argumentujúc, že táto nedodržiava princíp subsidiarity. A toto odvolanie alebo napadnutie na Európskom súde umožnilo to, že táto transpozícia smernici sa omeškala vo viacerých členských štátoch a očakávame teraz rozhodnutie Európskeho súdu 4. mája Európsky súd vlastne rozhodne o tejto problematike, nadvezujúc na rozhodnutie z 23. decembra. Už tedy bolo naznačené, že táto smernica bola prijatá e, v súlade s predpismi a dodržiava sa princíp e, rovnakého zaobchádzania a aj subsidiarity. Takže myslím si, že pri príležitosti tejto diskusie musíme iba zopakovať, našu ochotu a vôľu spustiť túto transpozíciu a aby sme skutočne mohli povedať, my tu v Európskom parlamente, pri si tejto diskusii, a máme tam predstaviteľ Európskej komisie, ktorá je tu medzi nami, že skutočne máme určité množstvo problémov a obávam sa, že e, ten 20. maj E, nám naznačuje, že tu bude veľké množstvo problémov a že tá transpozícia samotná nebude spustená zo strany viacerých členských štátov. Ďakujem pekne. Je tu ďalšia otázka k bodu našho, našich kolegov, pani Grostete. Ďakujem pekne, predseda. Najskôr by som chcela hovoriť o elektronických cigaretách, pretože Eh, vypočuli sme si správu eh, komisiu, komisie, legislatívne návrhy. prepačte, my postupujeme otázku po otázke. A teraz máme špecifický bod a potom bude nasledovať ešte špecifický bod o elektronických cigaretách. Nech sa páči. Prepačte, predseda. Ja sa vrátim k tomu, čo povedal kolega Parňo k smernici o tabaku po uh, nedanej výzve na predkladanie ponúk. Nuklín bol pochváliť systém, ktorý existuje, ale uh, tabaku majú výhrady, no a je tam, tak ako povedal kolega Karňo, veľa otázok. No, boli prijaté dohody s výrobcami tabakových výrobkov v boji proti falšovaniu, takže parlament sa skutočne vyjadril k tejto otázke. Je potrebné, aby komisia začala uplatňovať to, čo parlament žiadal. Ďakujem pekne, pán Dorman. Ďakujem veľmi pekne. Otázka dôležitá je, že kto rozhoduje, či sú to lobbysti, alebo či dodržiava, sa dodržiavajú sluby. To je ako prioritou povedala komisia a vieme, že v podstate nie je veľmi veľa krajín to dodržalo a že proces realizácie skutočne je, sa spomaluje. Otázka teraz je, či čo komisia v tejto oblasti chce. Čo chcete dosiahnuť? aké to je s týmto varovaním, s tými odradzujúcimi obrázkami. Čo tým chceme od krajín dosiahnuť? A ja sa pýtam, ako sa chcete k tomuto, tomuto ďalej venovať. Nebolo dodržané to, čo, na čo sme sa tu v parlamente dohodli. Ja som nedal ešte E, nedostal odpovede, je e, vhodné vôbec podnikom predkladať toľko, takých zaťažovať. A my sa stretávame e, s lobbystami každý deň. to sú lobbysti Monsanto, pesticídy, alkohol, mnohí ďalší. V Bruseli pracuje množstvo lobbystov a my musíme vedieť rozlišovať, kto je politik a kto je lobbysta. Ale to dokážeme. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, Predsa mňa by zaujímalo, či e, téma cezraničných, e, cezraničných predajov, či by sme sa tým mohli zaoberať A teraz. Ďakujem pekne. Probably, probably we have the point on, uh, Áno, ďakujem pekne. My máme bod o obchodných otázkach a to je tretia skupina odpovedí. Budeme o tom hovoriť neskôr. No a slovo dostáva teda hneď komisia na to, aby mohla odpovedať na dodatočné otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ako už som vysvetlil, tak sme v kontaktoch s členskými štátmi. Legislatíva je medzinárodných postupov. Máme mnohé výzvy, samozrejme na jednej strane členské štáty chceli mať eh, neutrálne balenie, čo si vyžadovalo ďalší čas na dohodu. Niektorí rozhodli, že budú implementovať ďalšie opatrenia ako pre diskusiu na antitabakovú politiku. Takže a ako viete, existujú viaceré faktory, zákonodárcovia sú konfrontovaní s individuálnymi členskými štátmi. My sme presvedčení, že je tu politická vôľa prijať túto legislatívu. Príliš skoro hovoríte, kedy každý členský štát bude, alebo rozhodne spomôcť legislatívu alebo prijať legislatívu. Ale myslíme, že to bude skôr, relatívne skoro. E, my to monitorujeme veľmi úzko, pozorne. A myslím, že my to vidíme, že v každom členskom štáte sa deje veľa vecí, nie je to legislatíva, ktorá by čakala už veľmi dlhý čas. No a čo sa týka rôznych otázok eh, od iných strán, tak myslíme, my sme boli počas obdobia implementácie transparentní, všetky informácie o kalendári, o ceste vpred, eh, viacerých konzultáciách, ktoré boli zrealizované, takže my sme dodržali všetky postupy tak, aby všetky eh, skupiny boli informované. Ďakujem pekne. Chcete povedať niečo ešte k druhej otázke, čo je monitoring národnej legislatívy alebo implementácie možno by som mohol povedať niečo tým nástrojom. Pravidelne sa stretávame s expertnými skupinami členských krajín, skupín kvôli technickej povahe tejto e, záležitosti. No a ďalšie stanoviska, konzultácie, ktoré budeme potrebovať. Vediem napríklad len prípravu novej knižnice pre obrazové varovania. Bolo to veľmi veľký projekt. 8000 ľudí sa do toho zapájalo spotrebiteľov týchto štúdií. Máme, snažili sme sa monitorovať mnohé dotazníky, servery, ale ako som už povedal, je náročné povedať, ako rýchlo bude a prebehne ten politický proces v každom členskom štáte. No a po druhé, analizujeme technické otázky, napríklad nad rámec TPD, všetky návrhy technických otázok a či treba notifikovať všetky požiadavky podľa tejto smernice komisii, treba informovať komisiu o prijatie. E, v prípade potreby komisia môže vydať e, pripomienky, stanovisko pre členské štáty. To bola, to sa týkalo tých e, neutrálnych obalov. A na záver, komisia má pravidelné bilaterálne zasadnutia a kontakty s členskými štátmi. A niekedy samozrejme snažíme vysvetľovať tak, ako povedal komisár, eh, na bilaterálnych návštevách v členských štátoch, to je vždy vo strane. Ďakujem. Ďakujem pekne. A neviem, či pani Kádenbach chcela ešte niečo doplniť. Ja sa chcem vás pýtať na to, čo ste povedali. Zajistí komisia dodatočné eh, zdroje a personál pre eh, kontroly, tak aby dokázali vykonávať svoje úlohy, politický monitoring a rovnako by mohla prispieť bráneniu TPD pred právnymi spochybneniami a napadnutiami. Ďakujem pekne za túto otázku, pani Kadenbach. Ľudské zdroje, ako vieme, to je pre komisiu náročná otázka. Santa, ako viete, poslala nám organizácia. Dôležité je, eh, je kontinuita tabakového týmu. Ja som tu dnes s viacerými kolegami, kolegyňami, aby sme si vypočuli váš, vás a vaše pripomienky k tejto správe. A samozrejme, chcem sa obrať hlavne tabakom, zajistite efektívnu implementáciu. Okrem toho veľmi rýchlo pracujete s právnym servisom, s komisiou a tá smernica na súde je veľmi dôležitá. A to je, my musíme byť pripravení aj na budúce právne napadnutie. Súčasná smernica je veľmi ťažká, keď ja keď som, som tu a som podpísal som ďalší dokument, aby sme všetci ďalšiemu systému. Ja som presvedčený, že sa nám podarí týchto ťažkých časoch budovať vynikajúci tým odvolaných ľudí a dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som im aj poďakoval, pretože skutočne sú to najlepší ľudia, ktorých si môžeme, ktorých momentálne máme v tomto týme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Birgit Lange, ešte nech sa páči. ďakujem veľmi pekne, predseda. No, tiež, ja som tiež podala jednu otázku a myslím, že to e, patrí, patrí k tomuto. Komisia s právom hovorila o tých 8 krajinách. E, niektoré delegované akty e, sú veľmi omeškané alebo veľmi neskoro boli podané, podané alebo ešte vôbec. No a to samozrejme malým a stredným podnikom spôsobuje obrovské problémy. Bohužiaľ, uvidíme, ako sa budú musieť eh, prispôsobiť podniky. No a eh, v mojom volebnom obvode podniky nevedia, čo majú robiť. A ja sa chcem spýtať, ako si prakticky predstavujete aplikáciu a realizáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisia. As I, as I, as I said, the, the, the number of implementing uh, ako som povedal, už to číslo implementačných a vykonávacích aktov, my sa ich snažíme príjmať čo najrychlejšie. Napríklad označovanie balenia, prísely technické štandardy, to už všetko bolo prijaté. My sme začali prijatím označovania balenia. Videli sme, že tam je viacero pomienok. No a je to prijaté v októbri a už v januári 2015 sme zverejnili náš kalendár a prípadom sme splnili lehotinu no a samozrejme na kolektívne eh, vstupy krajín. Aktívne sa snažíme informovať spoločnosti a ostatné zainteresované strany. Využívame tento čas čo najlepšie. Posledné vyjatie e, očakávame alebo ďalšie o, o pár dní, takže v máji e, sme sa venovali tejto práce a dúfame, že všetko práca bude zrealizovaná a ukončená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A no teraz prejdeme ďalšiemu bodu, ďalším otázkam. Dúfam, navrhujem, aby sme prediskutovali spoločne otázky číslo 3 a 4 pána Pedičínyho a slovo dávam okamžite komisii, aby odpovedala. Toto súvisí s transpozíciou e, smernice v Taliansku, ale vznikajú tým dôležité otázky pre všetkých. Ako som už povedal, tak my sa nebudeme vyjadrovať k individuálnym transpozíciám kvôli tomu, že musíme čakať na lehotu transpozície. No a samozrejme, robíme tú prácu na spoločné hodnotenie jednotlivých podaní. No a ako ste, čo sa týka stopovania vystupovateľnosti a ustanovení s tým súvisiacich, dodatočný čas na prijatie to o 3 roky viac, takže 20. máj 2019 e, takéto implementované delegované akty musia byť prijaté komisiou no a v týchto podmienkách by sa zdalo, by sme umožnili členským štátom e, plniť sekundárnu legislatívu. A samozrejme, No, podľa súlade s rôznymi národnými systémami. Sekundárna legislatíva môže byť implementovaná v národných eh, zákonoch dekretom ministerstva alebo ministra vo viacerých minister, ministerstiev v takomto prípade. To je prípad Talianska, ale samozrejme zreli to sa v hľadnom čase. No a ďalšia otázka, ktorá súvisí ktorú položil pán Peličíny, sa týka kvality informácií, verejných informácií o nových produktoch, moderných tabakových produktoch v súlade s TPD. Výrobcovia a importéry nových tabakových produktov majú eh, podať eh, informáciu eh, kompetentným orgánom členských štátov a členské štáty poskytnú informácie komisii Takže ten systém je takto vytvorený. Komisia zatiaľ nedostala informácie a slúde článkom 90 TPD, keďže transpozícia zatiaľ bola zrealizovaná, takže čakáme na 20. mája. Komisia vstúpa do verejných informácií, ale členské štáty majú povinnosť zverejniť informácie vstúpené o TPD, o prísadách, výskumoch trhu, preferenciách spotrebiteľov a predajoch. To sa týka všetkých produktov a členské štáty musia zohľadniť, že musia chrániť obchodné tajomstvo. Takže takto sme dostupovali. Ďakujem pekne. Neviem, či pán Peličíny chce zareagovať. Ďakujem pekne. Ja myslím, že vystupovateľnosť v tomto komisia musí očakávať, že by to mohlo byť. My sa musíme zaoberať právnou stránkou v tomto prípade. My občanov dáme do veľmi slabé pozície. Nebudeme mať potenciál pri právne kroky. Komisia, nech sa páči. Áno, systém vypracovaný v nadchádzajúcich rokoch. Samozrejme budeme, budeme zohľadovať vaše pripomienky, námietky, budeme to diskutovať s členskými štátmi a samozrejme budeme kontrolovať transpozíciu o tom, ako táto legislatíva bude implementovaná národnými regulačnými orgánmi. Potom počas hodnotenia dopadov samozrejme táto otázka bude viacnásobne, dvojnásobne skontrolovaná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako už je správa bloku, nie sú žiadne ďalšie rečníci, tak poďme k druhému. My už sme dostali odpoveď k bodu 5 a pravdepodobne aj 6, ale ak komisia by chcela niečo doplniť, alebo môžeme prejsť priamo k otázke číslo 7. Komisia, nech sa páči. otázku, ktorú položila pani Kádem Bacha v súvisí s dôležitými otázkami, otázkami spotreby tabaku, hlavne pre väčšinu tabakov, ktorí tí začnú pred vekom 18 rokov. Toto je veľmi dôležitá otázka, pretože cieľom tejto smernice bolo harmonizovať e, toky produktov na vnútornom trhu a zároveň zaručiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia. Často sme o tom diskutovali, ale väčšina fajčiarov, tuhých fajčiarov začína predtým, než má 18 rokov. A potom je veľmi ťažké skončiť, keď takto skoro začnete. Takže hlavným cieľom tejto smernice bolo zabrániť alebo odradiť mladých ľudí od fajčenia. Takže sme zavedli viacero opatrení, vrátane varovaní pred škodami na zdraví, obrázky. Takže toto funguje v súvislosti s mladými spotrebiteľmi. Taktiež TPD e, zavádza opatrenia, vďaka ktorým e, cigarety sú menej atraktívne, nie sú umožnené nejaké atraktívne krabičky, nejaké škatulky, nejaké inovatívne obrázky alebo otváranie, taktiež aby to zabranilo mladým ľuďom fajčiť, odradilo ich to. Ďalej produkty s rôznymi príchuťami sú taktiež namierené na mladých ľudí. Takže Máme tu teda nový systém opatrení, ktorý nám pomáha. Smernica o tabakových výrobkoch, ktoré sú určené preto všetkým mladým ľuďom, ako napríklad e, rôzne e, cigarety s príchuťou alebo e, cigarety, ktoré si sami ušulate. Tak to je ďalšia téma. Je to v podstate nový jav, a takéto kategórie produktov nesmú byť potom atraktívne pre mladých ľudí. Taktiež chceme, aby členské štáty implementovali pri, pri ústavne tieto smernice tak, aby sa zamedzil prístup mladým ľuďom k cigaretám, tým, že je tam e, stanovený nejaký e, vekový limit na predaj, alebo je menej, alebo žiadne automaty na cigarety. No ale je pravda, že mnohé členské štáty využili príležitosť, diskutovali sme o komplexnosti e, protitabakovej politiky. Takže dúfame, že toto pomôže. Taktiež e, biele balenie alebo jednoduché balenie cigariet taktiež i ďalším krokom. Hovorili sme o e, prostredí, v ktorom sa fajčeri pohybujú, o elektronických cigaretách, o fajčení vo verejných priestranstvách. Toto taktiež prispieva do diskusie o tabaku. Ďakujem pani Kadenbach. V poriadku? Dobre. Takže pokiaľ už sa nikto k tomuto nechce nič opýtať, môžeme prejsť k ďalšej otázke číslo 8. prechodnom dobie a lepšia regulácia. A opäť dozdám slovo komisii. Ako som povedal, snažíme sa tam prednostne sme sa, snažili sme sa prednostne predložiť pre dva vykonávacie akty v tejto súvislosti, aby sa priemysel mal príležitosť prispôsobiť novej situácii. Okrem toho, že tieto technické spisy v oktobri 2015 boli, boli rozoslané členským štátom, aby na národnej rodine boli k dispozícii príslušné informácie, aby priemysel dostal čas sa prispôsobiť novým požiadavkám a novej situácii. Nevidíme preto potrebu poskytnúť priemyslu nejaké nové prechodné obdobie. Vypočítali sme, že životnosť tabakových produktov je 6 až 9 mesiacov Takže to je dosť krátka životnosť. Väčšina ustanovení smernice o tabaku už bola e, spustená a zapadajú do nového postupu lepšie regulácie, ale taktiež sme ešte predtým všetko riadne vyhodnotili, riadne sme vypočuli, informovali všetky zúčastnené strany. Snažili sme sa byť e, transparentní, otvorení a dostupní v rámci celého procesu. Im vykonávacie a delegované akty ohľadom e, vystopovania e, produktov taktiež podliehajú konzultácii. V piatok máme ďalšiu schôdzu medzi jednotlivými oddeleniami, aby sme mohli pokračovať v tomto postupe Gerling. Ďakujem, pani Gerling. Chcete na to zareagovať? Áno, nechcem robiť problémy, ale už som vám popadala otázky rok a pol, pretože som chcela dosiahnuť, aby všetky členské štáty plne, plnili pravidlá. Čo som sa ale nedozvedela. Ako si komisia myslí, že sa to dosiahne v tom stanovnom časovom rámci pretože je veľmi málo členských štátov, ktoré zatiaľ zareagovali transpozíciou. No a komisia hovorí, že od oktobra informácie boli k dispozícii, ale pokiaľ neboli tieto ustanovenia transponované na národnej úrovni, tak tu nehovoríme teraz o tabakovom priemysle, hovoríme tu o baliacom priemysle žiadate baliaci priemysel, aby v podstate na seba zobral obchodné riziko. A to by nebolo potrebné, pokiaľ by sa nám podarilo to na čase vyriešiť, predovšetkým delegovanými aktami a mohli byť trochu rýchlejšie, teraz už je trochu neskoro. Ja som dosť klamaná, pretože pravda, že tieto produkty majú dosť krátku životnosť. Hovoríme tu o veľmi e, preškriptívnom a obmedzenom spôsobe balenia. A pokiaľ takto chcete postupovať, tak je treba zaručiť priemyslu dostatok času, aby sa tomu prispôsobili. No a vieme, že, sa výra- že sú teda rôzne inovatívne balenia v podobe e, rúžu a tak ďalej, takže mm, pokiaľ tu chceme nové opatrenia, tak potrebujú čas, aby sa prispôsobili. Takže nepočula som odpoveď na moju otázku, ktorou bolo, či by komisia mohla potvrdiť, že všetky ostatné členské štáty už sa chystajú do 20. mája plne transponovať smernicu, pretože potom e, firmy v oblasti baliaceho priemyslu môžu teda počítať s týmito novými ustanoveniami. A v prípade mnohých členských štátov nevieme, štátov nevieme, či sa to plne podarí transponovať do 20. E, mája. No a tieto členské štáty už poslali návrh e, regulácie komisii? Ďakujeme. Pán Zofoli. Mio, anche a nome della collega Bonafè, volevo insistere su... Ďakujem za kolegu Bonafé. By som chcel povedať niečo v súvislosti s vystupovateľnosťou produktov. A to sa hovorí vo vykonávacom akte, akte smernice. Vy ste nám povedali, že E, na konci oktobra, e, že bol hotový ten dokument, ale teda ten systém už bol stanovený e, ešte v staršom dokumente, takže ma zaujímalo, ako to vyzerá v súčasnosti. Máme tu ďalšiu štúdiu a ja neviem, Prečo bola zlá tá prvá štúdia? Čo bolo na nej problematické? keď, čo bolo zlá to načasovanie? Pretože vystupovateľnosť je dôležitá, aby sme mohli napríklad bojovať proti pašovaniu e, falošných e, výrobkov a taktiež z daňového hľadiska. Ďakujem teraz e, komisia. Pokúsim sa vysvetliť, ako vnímame tieto údaje, ako členské štáty sa môžu teda dopracovať k tomu časom harmonogramu. Predovšetkým, čo sa týka špecifikácií, členských štátom sme poskytli všetky príslušné technické informácie v oktobri 2015 Takže majú k dispozícii informácie. Členské štáty musia pridať na balíček len v podstate e, dátum spotreby. A smernica hovorí, že produkcia by mala 20. mája skončiť a poskytuje sa tam ešte jeden rok takým, takýmto, takýmto produktom, aby zotrvali na trhu. No a veríme, že mnohé členské štáty už končia implementáciu na národnej úrovni a že sa im to podarí na čas. No a môžeme vás naďalej informovať o implementácii alebo transpozícii, ale je ťažké teraz to nejak plne skontrolovať, ten proces, Snažíme sa priebežne možno monitorovať nejaké problémy, ale uvidíme teda po 20. maji, ako to bude vyzerať. Ďalej, čo sa týka otázky ohľadom vystupovateľnosti, A ako to tam funguje? My sme začali štúdiu vykonateľnosti, ako bolo povedané, a potom je treba prejsť k štúdii o implementácii. Tam sa hovorí o technických požiadavkách, musíme vykonať teda komplexnú štúdiu a teraz sme v období zadávania štúdie. Ten proces prebieha, takže dúfame, že dodávateľ alebo vypracovateľ bude známy čoskoro a potom vám poskytneme ďalšie informácie. Dobre, takže môžeme prejsť k tretiemu bloku otázok v súvislosti s obchodom. Možno by som požiadal komisiu, aby sa vyjadrila k otázkam 9 a 10, ktoré sú na rovnakú tému v podstate. Takže komisia. Ďakujem. Otázka pána Petrleho o dohovoru VTO o tabakovom, tabakových výrobkoch a o ratifikácii tohto dohovoru. Článok 82 tohto protokolu vyžaduje, aby Európska únia a každý členský štát si vytvorili systém vystupovateľnosti tabakových produktov. Článok 8 až 12 tohto protokolu stanovuje povinnosť E, signatárov, aby neprenašali zbytočne povinnosti alebo záväzky na tabakový priemysel. Tento, priemys- tento dohovor bol ratifikovaný aj piatimi členskými štátmi EÚ. Diskutovalo sa o tom aj v parlamente. Očakáva sa, že v e, budúcom, budúci mesiac budú hotové všetky ustanovenia a potom pr- protokol bude záväzný v súvislosti so všetkými opatreniami Európskej útane vrátane v súvislosti s vystupovateľnosťou. Komisia podľa článku 15 smernice chystá delegované vykonávacie akty, ktoré potom zaručia existenciu spolahlivého systému stopovania produktov. Musia byť e, pritom dodržiavané ustanovenia stanovené v protokole. A môžeme teda to smerovanie všeobecné protokol určite využiť, ale detaily si učíme sami. Ďalej, čo sa týka otázky, ako tam budeme postupovať. Komisia minulý rok vykonala konzultácie so súčasnenými stranami, e, štúdiu vykonateľnosti e, sme nechali vypracovať, publikovali sme výsledky a teda teraz ďalej pokračujeme. No a transparentnosť musí byť zaručená dôjde ďalším verejným konzultáciám ohľadom pravidiel lepšej regulácie. Na to začne pracovať v lete. Ďalej stretnutia s národnými expertami prídu aj semináre, workshopy. Ďakujem. Neviem, či pán Pachňov sa chce k tomu vyjadriť. Euh, Myslím, že pokiaľ ide tu vyslopovateľnosť a zabezpečenie transparentnosti, aby sa uplatnili patričné predpisy, musíme byť presnejší, hovorím to aj Európskej komisii. Komisia musí v roku 2007 prijať delegované akty, pokiaľ ide o tú vysledovateľnosť. To vlastne bolo povedané. A vieme, že priemysel chce upraviť tieto akty tak, aby to vyhovovalo jemu. A preto si treba uvedomiť, že Svetová organizácia zdravia hovorí, že je proti článku 8.12 protokolu e, organizácie ovplyvňovať tieto predpisy, pretože treba urobiť všetko preto, aby jednoducho žiadny externý prvok nevstúpil do tohoto procesu vystupovateľnosti. To znamená, ako tá Európska komisia sa chce uistiť o tom, že tento proces bude skutočne čo možno najviac transparentný. Článok 5.3 protokolu Svetovej organizácie pre zdravie, ako sa ako komisia zabezpečí, aby tento článok bol zapracovaný, predovšetkým zo strany skupiny expertov, pokiaľ ide o príjmanie delegovaných aktov? Ďakujeme. A pokiaľ už nikto sa nechce nič opýtať, tak ozdám slovo komisii. Ako som povedal, sledujeme balíček lepšej regulácie a budeme transparentní a budeme reagovať na e, žiadosti všetkých zúčastnených strán. Avšak je tu aj aspekt priemyslu, je tu otázka e, prísnych pravidel pre konflikt záujmov. Tam je taktiež treba sledovať situáciu. Je tam veľa záujmov, veľa strán, takže by to malo byť všetko transparentné a zároveň by mm, tie strany mali byť nezávislé, takže musíme to monitorovať. Určite o to budeme diskutovať v nadchádzacích rokoch ešte znovu, ale chceli sme, aby to už fungovalo teraz. Ďakujem a teraz ďalšia otázka. Číslo 11. To je ilegálny obchod. Táto otázka sa týka diskusie o dohode PMI, o ktorej sa diskutovalo v tomto parlamente pred pár mesiacmi, potom prišlo príslušné uznesenie. Takže vzťah medzi dohodou a legislatívnym rámom rámcom sme prediskutovali v pracovných dokumentoch, ktoré boli taktiež e, zverejnené 24. februára. E, ich potom 25. E, februára predstavila pani Georgieva parlamentu a DG Sante pracuje na tejto téme. Naďalej tento proces prebieha, ako už bolo povedané. Chceme zaručiť, že všetky balíčky cigariet a vlastnoručne ušulané cigarety budú podliehať týmto ustanoveniam. To všetko, čo môžem povedať v tomto smere. Ďakujeme. Neviem, či pán Pachňo chce k tomu niečo dodať. Áno. Pokiaľ ide o obsah tohto uznesenia, ktoré vlastne sa tu spomínalo, pokiaľ ide o situáciu v rámci tých diskusí, ktoré sme tu mali dnes do poludnia, musíme postupovať tak, aby komisia zašla ešte ďalej vo svojej odpovedi reakcii. To znamená, komisia nám môže dať, naznačiť, že kde sádzame, uvedomujúci, že táto zmluva o spolupráci s Philip Morris International bude vyprší vlastne už teraz v júli roku 2016, teda nie je budúci rok alebo o dva roky. Už sme na konci apríla roku 2016, to si treba uvedomiť. A sú tu tri dohody o spolupráci s priemyslom. Skutočne to vyhovuje vzhľadom aj na tie ostatné zmluvy, ktoré vlastne o čo chvíľu vypršia, napríklad v roku 2019, či skutočne máme k dispozícii patričné nástroje na to, aby sme zabezpečili tú vystupovateľnosť tabakových výrobkov a to už má všetko začať od roku 2017. Thank you. If there are no Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne otázky, tak dostane slovo komisie. Uh, so uh, in this stage I should clarify also the commission has... Takže ja chcem objasniť, že komisia ešte zatiaľ neprijala finálne rozhodnutie, to znamená, pokiaľ ide o predlženie týchto zmluv, nemôžem sa k tomu vyjadriť viac, pretože ešte stále vlastne čakáme na finálne rozhodnutie komisárov. Viete aspoň teda, či pokiaľ ide o túto tému, že či to je aspoň na programe kolegia komisárov, pretože bolo to odročené. No, I, I don't, I don't have, have knowledge uh, when, when it would... Nemám vedomosti o tom, kedy sa to bude, ale sledujeme to samozrejme. OK. Now we can go to... Takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďalšie zo skupenia otázok. Ide o elektronické cigarety. Some internal point, but if you want to answer in block, ale ak chcete reagovať en blok, potom môžeme požiadať kolegov, ktorí sa opýtali otázky, aby e, položili dodatočné otázky, ak chcú. Áno, ďakujem. Ako viete, je to relatívne nový fenomén pre nás, počas obdobia tohto nariadenia a samozrejme sú tu aj e, viaceré právne výzvy, ktoré musíme čeliť, ale začnem teda s tou právnou výzvou, ktorá tu je. Pýta sa pán Florence, pokiaľ ide elektronické cigarety. V súčasnosti nevieme, či sú tu nejaké plány členských štátov, či chcú, aby tu bolo povolenie týchto elektronických cigariet na trhu. Takáto uniformná aplikácia e, e, európskej legislatívy na, na elektronické cigarety nie je možná. Napríklad rozhodnutie vrchného súdu v Švedsku, najvyššieho súdu v Švedsku sa takto teda vyjadrilo, ale to neznamená, že by tu nemohli byť procedurálne postupy a že by sa to nemohlo týkať uh, predpisov týkajúcich sa niektorých konkrétnych prípadov, pokiaľ ide o fungovanie niektorých výrobkov. Všetky členské štáty, ktoré transformovali a transponovali tento právny rámec, to znamená, že pokiaľ ide o bezpečnosť a využívanie bezpečných elektronických cigariet, bude k dispozícii pre všetky členské štáty. Takisto chcem povedať, že pokiaľ ide o tie informácie, ktoré máme jedna, elektronická cigareta bola schválená ako medicínsky výrobok v jednom členskom štáte v Spojenom kráľovstve. Tam to schválil patričná agentúra ešte v novembri 2015. Consumer and uh, pharmaceutical e-cigarettes. Uh... Takže sledujeme túto situáciu. A veľmi dôležitá otázka zo strany pani Grostet, pokiaľ ide o správy o rizikách elektronických cigariet. Dúfame, že patričné predpisy budú prijaté v najbližších dňoch a hneď samozrejme zašleme informácie aj Rade a parlamentu. Pozeráme sa preto všetkým na špecifické rizika elektronických cigariet a vychádzame z viacerých zdrojov. Je tu správa zo strany externých kontraktorov, ako aj expertov zo strany Európskej komisie. Možno sa teraz môžem vyjadriť ku konkrétnym bodom predtým, než sa pozrite na celú svoju. Takže aké sú rizika? Prvé riziko otrava prehltnutím elektronických e, tých tekutín, čo sú elektronické cigarety. Týka sa to malých detí. Takisto reakcie kože, pokiaľ ide o kontakt s takýmto tekutým nikotínom. A tretie riziko, ktoré sa týka zmiešávaním týchto tekutín domácim e, miešaním, pretože sa netestujú tieto jednotlivé možnosti. A zatiaľ nie je umožnené, aby si jednoducho spotrebitelia sami namiešali tú dávku náplne. Ďalšia dôležitá otázka sa týka dopadu na zdravie to vyhodnotenie, na ktoré sa pýtal pán Parňo. Ako teda my hodnotíme tieto dopady? My sa pozeráme na ten dopad na zdravie. Nebola tu žiaľ verejná požiadavka, aby sa zverejnili tieto informácie, to vlastne pokryté aj zo strany správy o na, naplňovateľných e, elektronických cigaretách a komisia berie na vedomie, že sú to nové produkty, kde vlastne dlhodobý dopad na zdravie ešte nevieme. A z tohto dôvodu komisia sleduje vedecké výdobytky a medzinárodnú komunitu, ktorá sa venuje problematike elektronických cigaret. Vychádzame z informácií, ktoré máme podľa článku 2020. Na dôvažok komisia požiadala, aby externí dodávateľia splňali všetky patričné požiadavky, ktoré sa týkajú ochrany verejného zdravia vo vzťahu k elektronickým cigaretám a tieto informácie sa zverejnia do leta. Pokiaľ ide o Horizon 2020, pokiaľ ide o implementáciu TPD, meno projektu je Eurest Plus. Tam budeme študovať teda aj elektronické cigarety a dopad na zdravie. A na záver Otázka týkajúca sa dopadu na zdravie, ktoré si myslím, to je otázka zo strany poslancov. Je téma, menom je témaky, keď sme e, prvýkrát zverejnili predpisy týkajúce elektronických cigariet, aj povinnosť informovať a podávať správy zo strany výrobcov, pokiaľ ide o obsah tých tekutín v cigaretách. E, robíme to všetko s cieľom, aby sme mali lepšiu informovanosť. Pokiaľ ide článok 20, tu je zakázaná cezhraničná reklama týchto cigariet, a nemôže sa vnímať tento, táto elektronická cigareta ako nejaká alternatíva k lepšia alternatíva k klasickým cigaretám. Samozrejme, ide nám predovšetkým o to, aby mladým ľuďom sa nič nestalo, keď experimentujú s e-cigaretami a sme radi, že členské štáty stanovia vekový limit. Viaceré členské štáty preskúmávajú tento fenomén a snažia sa získať viac informácií ohľadne mladej populácie, ale takisto tu vidíme veľmi znepokojujúci trend napríklad zo strany Spojených štátov amerických, kde od roku 2011 do roku 2015, to znamená za 4 roky, e-cigarety a ich využívanie narástlo od 1,5% na 16% u stredoškolákov. To znamená, viac než desaťnásobne to narastlo. A 0,6% na 5%, 5,3% zasa u stredoškolákov. Yes, but, but we wish to have a very, very similar study in, in, the, in Europe. The Commission is also... Komisia pracuje na príprave správy ohľadne rizikovosti e-cigariet ako som už povedal, bude to verejn, zverejnené a dostanete tie informácie k dispozícii. A pokiaľ ide o vystavenie e, sekundárnemu, pokiaľ ide o sekundárne vystavenie kontaktu s elektronickými cigaretami, aký to má kontakt na tých, ktorí sú v blízkosti tých, ktorí fajčia. Všetky tieto úpravy spadajú do kompetencií členských štátov a miestnej vlády alebo národné parlamenty sa snažia prijať konkrétne opatrenia. Samozrejme, my sledujeme cez expertnú skupinu tieto prípady a aktualizujeme informácie. Ak sú otázky? Ďakujem pekne za vaše informácie. Vidím, že komisia študuje detailne aj konsekvencie ktoré prináša využívanie elektronických cigariet a e, počítam teda s Európskou komisiou na to, aby tá správa, tak som to aspoň pochopil, ktorá vlastne mala byť daná k dispozícii v Európskom parlamente a na rade už 20. mája, aby to teda mohlo byť zverejnené už toto leto v roku 2016, pretože a Hovorím to pri príležitosti tejto diskusii voči našim kolegom. Máme tu politický problém týkajúci sa zdravia, ktorý podľa môjho názoru je veľmi vážny, predovšetkým vzhľadom k mladej populácii, tak ako ste to práve vypovedali, máme tu exponenciálny nárast mladých používateľov elektronických cigariet a uvedomujeme si teda dve veci. E, nepovažuje sa to ako výrobok, ktorý má nahradiť elektro- normálne cigarety. Samozrejme, treba povedať, že tabakový priemysel momentálne si sa snaží propagovať a predávať eh, elektronické cigarety, respektíve mať prsty v predovšetkým, pokiaľ ide eh, o produkciu tých eh, tekutín nikotínových, ktoré sú obsiahnuté v elektronických cigaretách. To znamená treba si uvedomiť, že tá závislosť aj na nikotíne, ktorý je obsahnutý v tých tekutinách v elektronických cigaretách, môže byť veľmi závažná. Elektronická cigareta nemôže byť vnímaná ako niečo zdravé. Vaša správa, ktorá sa bude publikovať, nám umožní zamyslieť sa nad týmto problémom. Ďakujem veľmi pekne, pani Grostet. Ďakujem teda v rovnakom duchu, keď pracujeme na smernici o tabaku, o smernici tabakovej, tak vidíme, že tu ide o nový výrobok. Vieme, že nemôžeme zať veľmi ďaleko, pokiaľ ide o tie právne úpravy a my si uvedomujeme, že tu je absolútny nedostatok harmonizácie a ak správa nám uvádza, že tieto rizika sú dôležité a závažné, pokiaľ ide o dopad na zdravie, tak jednoducho v tejto chvíli si musíme uvedomiť a akceptovať všetci to, že sa treba vyjadriť aj pokiaľ ide o e-cigarety, to znamená nájsť konkrétne predpisy, nájsť také predpisy, ktoré budú harmonizované medzi všetkými členskými štátmi. To znamená, to je záväzok pre nás všetkých, pretože my poznáme problémy o závislosti na nikotíne a táto závislosť sa vlastne vzbudzuje aj používaním elektronických cigariet. Potrebujeme teda tú správu čo možno najrychlejšie, ale hneď ako táto správa vyjde, myslím si, že budeme musieť sa chopiť tejto príležitosti a pozrieť sa a zamyslieť sa nad tým, čo musíme urobiť na to, aby sme túto situáciu ohľadne využívania elektronických cigarety pokryli. Ďakujem pekne. Neviem, či ďalší členovia by chceli k tomu ešte niečo doplniť. No? And then uh, the floor is for the commission. Ak nie, tak sa uh, môže vyjadriť komisia. Myslím si, že uh, tu hovoríme o rizikách uh, naplňovaných elektronických cigariet. Toto bude tu budeme mať viac informácií v máji, potom budeme mať zasa vedecké informácie e, neskôr, čo vlastne teda vieme o týchto nových produktoch a tak ďalej. A chceme vidieť viac informácií a ako povedala aj pani Grostet, je tu možnosť revidovať túto legislatívu po tomto období. Je veľmi dôležité, aby sme mali väčšie prostriedky k dispozícii, aby sme sa vrátili k tejto záležitosti v najbližších rokoch. Ďakujem pekne ešte dodatočná otázka zo strany pani Grostetovej. Áno, táto lehota 5 rokov je dosť dlhá. Keď hovoríme o otázke bezpečnosti, tak nemôžeme jednoducho e, tak dlho čakať. Takže dúfam, že bude môcť sa vyjadriť, uh, vyjadriť e, komisia oveľa skôr. Hneď ako budeme mať tieto závery, tak dúfam, že sa budeme môcť venovať tejto otázke a že nebudeme jednoducho stále hovoriť o tom, že čakáme na správy a budeme hovoriť o aplikácii týchto správ. Ide to skutočne o zdravie, takže nemôžeme čakať. Neviem, či komisia chce zareagovať k tomuto. Ďakujem. Takže Môžeme prejsť k poslednej otázke. Pokiaľ ide o zložky, a hneď dostane slovo komisia. Môžete reagovať. Otázka pre pána Florenca, že ako môžeme vnímať a interpretovať článok 7, odseku 7 o obsahu tých filtrov v tabakových výrobkoch Dovolte mi teda zdôrazniť, že tá informácia, ktorá tu je, že to nie je nejaká definitívna interpretácia smernice. Tuto môže poskytnúť iba Európsky súd, ale podľa našej interpretácie zo strany generálneho Sante je tu prechodný článok ustanovený článkom 7. Pokiaľ ide o TPD, tak to sa netýka prohibície zložiek, pokiaľ ide o filtre alebo kapsuly, ktoré obsahujú chute. Takže my si myslíme, že tieto e, kapsule by mali byť zakázané do roku 2016. Toto zodpoveda výnimke a je to vlastne vysvetlené v patričnom článku rečník číta a cituje, výrobky, ktoré, ktoré sú charakterizované ochutením, by mali, ich predaj by mal byť ukončený, aby e, spotrebitelia mali možnosť prejsť na ďalšie produkty. Je jasné, že poskytnutie dlhšieho obdobia na stiahnutie z trhu, ktoré majú veľký podiel, ten ten tá hranica 3% stanovil regulačné orgány, ten je na to, aby užívateľia mali čas prispôsobiť sa na preorientovať sa na nové pro, pro, produkty alebo uh, skončiť uh, s konzumáciou. No ale to nemôže odôvodňovať a inovatívne, inovatívne prístupy riešenia. na no, úvodné ustanovenie 8 TPD potvrdzuje jednou z tých eh, podmienok, že cieľom je eh, znížiť páčenie medzi mladými. Ľudia hovoria, že produkty s kapsulami eh, sú príťažliví pre mladých a trhové údaje tiež potvrdzujú, že cigarety s kapsulami zaznamenávajú nárast počtu spotrebiteľov. Takže to sme, e, to sú naše, naše závery. V tomto ďakujem. Ďakujem pekne. Neviem, či pán Florenca chce zareagovať, alebo niekto iný. Nie. Dobre. Takže môžeme ukončiť zasadnutie nášho výboru. Musíme poďakovať komisii za odpovede a našim členom za diskusiu a uvidíme sa po obede o 15.00 eh, pre druhú časť zasadnutia nášho výboru. Ďakujem pekne.